Dobré ráno, dámy a páni, vitajte na našom zasadnutí výboru. Keby ste, prosím, si sadli láskavo. Keby mohli všetci poradcovia opustiť, odísť od poslancov teraz, prosím. Začneme bodom 1, prijatie našeho programu. Bod 9 programu hlasovanie o usmernení EÚ a mandáte osobitného veľvyslanca EÚ o podpore slobody náboženstva a viery mimo EÚ sa odkladá na ďalšie rokovanie AFETu, keďže potrebuje viac času spravodajca na jeho dokončenie. Je to na žiadosť spravodajcu. Ak nie sú pripomienky, tak prijímame e, program s týmto jednou zmenou. Bod číslo 2. Nemám žiadne oznámenia. Bod číslo 3 musíme schváliť zápisnice z rokovania 10. júla, 3. septembra a 27. septembra. Ak ne, ak do konca dnešného rokovania nebudú pripomienky, budú sa považovať zápisnice za schválené. Potom sa dostávame k hlasovaniu. Ako kolegovia viete, bude to dlhé, dlhé hlasovanie dneska. Takže najlepšie by bolo, keby sme hneď začali. A prvé hlasovanie je o výročnej správe o implementácii spoločnej eh, zahraničnej a bezpečnostnej politike. Spravodajca odviedol vynikajúcu prácu, takú vynikajúcu, že mu nemusím dať ani slovo a môžeme začať hneď s hlasovaním. Kde mám tento hlasovací zoznam? Takže začníme. Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? takže prijaté. Kompromis 11. Kto je za, kto je proti, prijaté. Kompromis 12 za, proti, prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 157 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 17 za, proti, zdržal sa, prijaté. 168 za, proti, zdržal sa. Preveríme si to elektronicky, otváram hlasovanie. Prečo to nefunguje? So 52 out of 52. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 24 ku 28. 169 losing za, proti zdržal sa zamietnuté. Kompromis 18 za, proti zdržal sa prijaté. Kompromis 19 za, proti zdržal sa prijaté. Kompromis 20 za, proti zdržal sa prijaté. Kompromis 21 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 23 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 24 za, proti zdržal sa prijaté. Kompromis 25 za, proti zdržal sa prijaté. Kompromis 26 za, proti zdržal sa prijaté. Kompromis 27 za, proti, za, proti zdržal sa prijaté. A teraz, ak je to prijaté, ústny pozmenujúci návrh. Nech sa páči, pán Vošinárov, pán predseda. Poprvé, boli by ste takí e, láskaví povedať, koľko e, poslancov je potrebných na to, aby boli proti. E, ústny pozmenujúci návrh hovorí o rokovaní a o tom, aby sa tam prija- zúčastnili obe strany, hovorí, týka sa veľkých porušení medzinárodných dohovorov o ľudských právach, ako aj, ako aj of Yemen and calls on all sides in the conflict to resume dialogue under the UN auspices and to work towards a sustainable ceasefire. Insists that there is no military solution to the conflict. Niekde to nie je v správe, taká, nespomína sa Jemen a to je pravdepodobne tá najhoršia kríza, ktorú dneska máme. Ďakujem za tento ústny pozmenujúci návrh potrebujeme najmenej štyroch kolegov, ktorí budú oponovať. Koľky? Dobre, takže 6. Na čo je to potrebné štyria kolegovia, čo by oponovali? Takže teraz kompromis 28. Kto je za? Proti zdržal sa? Prijaté. 29 za. Proti zdržal sa? Prijaté. 30 za. Proti zdržal sa? Prijaté. 31 za. Proti zdržal sa? Prijaté. 32 za. Proti zdržal sa? Prijaté. 33 za. Proti zdržal sa? Prijaté. 34 za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz kompromis 1 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. 16 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 18 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti zdržal sa prijaté. Kompromis 4 za, proti zdržal sa prijaté. Kompromis 5 za, proti zdržal sa prijaté. Kompromis 6 za, proti zdržal sa prijaté. Kompromis 7 za, proti zdržal sa prijaté. Kompromis 8 za, proti zdržal sa prijaté. Kompromis 9 za, proti zdržal sa prijaté. 63 za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz e, citácie, ďakujem. Číslo 1 za, proti, zdržal sa, prijaté. 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. 3 za, proti, zdržal sa, prijaté. Zamietnuté. 5 za, proti, zdržal sa, prijaté. 4 e, vypadlo, 6 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Teraz elektronické hlasovanie o pozmenenej správe. Otváram hlasovanie, začíname hlasovať. Končím hlasovanie. 38 ku 7 a 11 sa zdržali. Pani Lösing, nech sa páči. My sme podali minoritnú správu a poslali ju sekretariatu. Ďakujem, toto som očakával. A teraz e, pozme, bod číslo 5. Ľudské práva v súkromných vojenských a bezpečnostných firmách, ktoré majú dopad na tretie krajiny. Spravodajca je pán Karsky. Chcete sa vyjadriť? Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Je to pomerne dôležitý projekt, ktorý má byť súčasťou toho, čo sa deje na pôde OSN. Ide o to, že vojenské firmy a obranné firmy fungujú v mene štátu, ale aj v mene súkromných subjektov a potom nie je možné im pripísať zodpovednosť. Bude preto potrebné vytvoriť pravidlá, tvrdé alebo meké, aby sa mohli e, brať na zodpovednosť za to, keď porušia ľudské práva. Tento jav sa šíri, stretávame sa s ním stále častejšie. Už to nie sú len skupiny subjektov, ktoré fungujú neorganizovanie, ale sú to aj obchodné spoločnosti, ktoré majú ťažké zariadenia, tanky, ktoré bojujú vo, e, na, frontoch v Euró- na frontoch v Európe. Máme čiastočne organizovaný trh v tejto oblasti. Máme meké nástroje, ktoré riešia tieto otázky a tento problém sa objavuje najmä za hranicami EÚ a ide tu o subjekty zaregistrované v EÚ, ale nielen v EÚ. A my ohraničujeme pôsobnosť týchto spoločností na územie únie. Ďakujem všetkým, ktorí dokonalili pôvodné znenie správy a myslím, že sme dosiahli niekoľko kompromisov ktoré obohacujú tento dokument a pro, chcem vás požiadať, keby ste tento dokument prijali. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Karsky. Viem veľmi presne, o čom hovoríš. A myslím, že tu, ak nie sú ďalšie žiadne vyjadrenia, môžeme prejsť k hlasovaniu. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 136 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 137 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa, preveríme si. Otváram hlasovanie. Nechápem, prečo to zariadenie nefunguje. Končím hlasovanie. Prijaté. We go to 145. In favor. Against. 145 za, proti, zdržal sa. Preveríme si 145. Začíname hlasovať. 145, 145 začíname hlasovať. Končím. E, zamietnuté. A potom 150 za proti, zdržal sa zamietnuté. 148 za, proti, zdržal sa prijaté. 149 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Mali by sme si to preveriť radšej? Dobre, tak si to preveríme. 149 začíname. Končíme hlasovanie. Prijaté. 151 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 152 za, proti, zdržal sa, prijaté. Nebudeme hlasovať o 158. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa, prijaté. 165 za, proti, zdržal sa, preveríme si, otváram, začíname. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 166 po častiach. Dve časti. Prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa. To si musíme preveriť. Od, začíname hlasovať. Končíme hlasovanie. Je to zamietnuté veľmi tesne. 167 za, proti, zdržal sa. Takže si to preveríme. Otva, budeme tu dneska dlho sedieť. No. Takže začíname. Končím. Prijaté. In favor? Against? Abstentions? Adopted. Zdržali sa prijaté. 179 za, proti, zdržali sa prijaté. 181 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 184 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 185 za, proti, zdržali sa prijaté. 186 za, proti, zdržal sa. Preveríme si 186. Začíname. Končím. Zamietnuté. 187 za, proti. Zdržali sa. Aj to si musíme preveriť. Začíname. Končím zamietnuté. 189 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 191 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Spreveríme 191. No, začíname. Končím. Pardon, prijaté. Ďakujem, pán Buchner. A teraz kompromis 14 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa, prijaté. Dobre, preveríme si 15. Začíname. Končím. Prijaté. 200 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 202 za, proti, zdržal sa prijaté. Preveriť 202, OK. Začíname. Končím. Prijaté. Takže teraz som to správne odhadol. Takže 204 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 205 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 206 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 208 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 209 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 210 za, proti, zdržal sa, prijaté, kompromis 16 za, proti, zdržal sa, prijaté, Kompromis 17 za, proti, zdržal sa, prijaté. 217 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 18 za, proti, zdržal sa. Preveríme si 218. E, začíname. Končím. Prijaté. 223 za, proti, zdržal sa, prijaté. 224 za, proti, zdržal sa. Preveríme si to. 224 začíname. Končím. Zamietnuté. 225 pán Koráza, proti, zdržal sa. Preveríme si aj 225. Začíname. Takže 225 končím hlasovanie, prijaté. Kompromis 19 za, proti, zdržal sa, prijaté. 231 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 20 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 21 za, proti. Prepačte, prepačte. To sa deje, ak nemáme dosť kompromisov. Takže 162 za, proti, zdržal sa. To si musíme preveriť. Začíname. Končím. Zamietnuté. 237 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 238 za, proti, zdržal sa, 238 si preveríme, začíname. Štyria, traja nehlasovali, končím. Zamietnuté. 240 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 241 za, proti, zdržal sa, prijaté. 242 za, proti zdržal sa prijaté. 243 za, proti zdržal sa prijaté. 244 za, proti zdržal sa zamietnuté. 265 za, proti zdržal sa prijaté. 146 za, proti zdržal sa. Preveríme 246, otváram. Končíme. Prijaté. 247 za, proti, zdržal sa, prijaté. 248 za, proti, zdržal sa, prijaté. 249 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 21 za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz kompromis 1 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. 21 za, proti, zdržal sa, prijaté. 22 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 24 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis. Preveriť. Dobre, preveríme si 25. -ku. Začíname. ukončíme. Zamietnuté. Kto príde neskoro, toho, toho postihne trest. Teraz kompromis 3 za proti zdržal sa Preveríme. Kompromis 3. Od, začíname. Končíme. Prijaté. 32 za, proti držal sa, zamietnuté, 33 za. Dobre, preveríme 32. Môžeme celý deň hlasovať. Začíname. Končím. Mohli by sme sa zamerať na preverovanie tam, kde to má zmysel. Takže zamietnuté. 33. Ana Gomeza. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 34 za proti, zdržal sa, zamietnuté. Preveríme. Začíname. Končím. Zamietnuté. 35 za,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 Aká škoda, nemôžeme prejsť 48, takže 46 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté, preveríme si 46. Dobre, preveríme. Končím. Zamietnuté. 45 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 47 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Preveríme 47. Končím. Zamietnuté. 48 a 49 za. Proti, zdržal sa. Preveríme. Začíname. Končím. Prijaté. 50, 51, 52, 53 za. Proti. Zdržal sa. Preveríme. Končím. Prijaté. 54 tým vypadlo, 55, 56 za, proti, zdržal sa. Preveríme. Dneska je to všetko také tesné. Končím. Prijaté. 58, 59, 60 za, proti, zdržal sa. Aj to si musíme preveriť. Začíname. The vote is closed. Končím. Prijaté. Mali ste rokovania tieňových, aby ste našli kompromisy? Takže 63 a 66 za, proti, zdržal sa, prijaté. Preveriť. Dobre, začíname. Končím. Prijaté. Chcem sa spýtať, nemali ste stretnutia tieňových, aby ste našli kompromisy k tejto správe? Nikdy som nevidel nič takéto. 68, 69, 70, 71 za. Proti. Zdržal sa. Aj toto si musíme preveriť. Začíname. Končím. Prijaté. 73 za, proti, zdržal sa. Zatiaľ tu nikto nie je, čo by sa zúčastnil, preveríme. 73, preverujeme. Končím prijaté. 74 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 75 a 76 za, proti, zdržal sa, prijaté. Preveriť. Takže 79 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 80, 81, 82 za, proti, zdržal sa. Preveríme si. Začíname. Končíme. Prijaté. 84 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 85 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 86, 87 za, proti, zdržal sa. Preveríme. 86, 87. Začíname. Zamietnuté. 88 za proti, zdržal sa, zamietnuté. 89 za, Takže 89 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 90 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 91 za, proti zdržal sa zamietnuté. 92 za, proti zdržal sa zamietnuté. 93 za, proti zdržal sa zamietnuté. 94 za, proti zdržal sa zamietnuté. 95 za, proti zdržal sa zamietnuté. 96 za, proti zdržal sa zamietnuté. 97 za, proti zdržal sa zamietnuté. 98 a 90 za, proti zdržal sa zamietnuté to si musíme preveriť. 90, 98 začíname. Končím. Zamietnuté. 100 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Preveríme si. 100. Začíname. Končím. Zamietnuté veľmi jasne. 101 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 102 po častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa. Preveríme si to. Končím. Prijaté. 103 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 104 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 105 za, proti, zdržal sa. Preveríme si to. Začíname. Končím. Zamietnuté. 106 za, proti, zdržal sa. Preveríme. Začíname. Končím. Prijaté. 107 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 108 až 110 za, proti, zdržal sa, Preveríme. Končím. Prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, prijaté. Ko- ďalší kompromis, zázrak 105 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa, prijaté. 126 za, proti, zdržal sa, preveríme. 125, začíname k 125, končím, prijaté. 126 za, proti, zdržal sa, prijaté. 127 za, proti, zdržal sa, prijaté. 128 za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz citácie. 1 za, proti, zdržal sa, prijaté. 2 za, proti, zdržal sa, preveríme. Začíname.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 Ešte traja nehlasovali, jeden nehlasoval. Prosím, prosím. Končím. Správa je zamietnutá 34 ku 25. Ďakujem. Teraz prechádzame k bodu číslo 6 odporúčanie Rade, komisii a podpredsedničke komisie, vysokej predstaviteľke únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k obrane akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ. Rád by som dal slovo pánovi Predovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som povedať, že na začiatku naša skupina nebola úplne za tú myšlienku, že by sa to malo zmieňovať o členských štátov, pretože to nie je v rámci LIBE, ale je to v rámci zahraničnej politiky, takže nesúhlasíme s týmto prístupom. Preto som chcela len toto upresniť. Ďakujem pekne. Okay, thank you, Mr. Preda, for your comment. Would the rapporteur... Spravodajca, chcel by sa vyjadriť? Pán Važit Kán, ďakujem pekne, pán predseda, stručne. Chcel som e, vyjadriť svoje obavy, čo sa týka EPP a nepripustnosti námietky. Mnohé užitočné pozmiece návrhy boli predložené k akademickým slobodám e, v EÚ slobode prejavu a podobné slobody sú veľmi dôležité podľa mňa a treba sa jednotne postaviť za akademické slobody v celom svete, nielen v EÚ. E, tá nepripustnosť sa týka situácie v členských štátoch EÚ, ktorá by mohla byť nebezpečným precedensom. Je to technikalita. Globálna stratégia EÚ súznie medzi internou a externou dimenziou našich politík, ale žiadosť od tenivého spravodajca EPP predstavuje krok späť, podľa mňa. Ďakujem. Thank you, Mr. Khan. Ďakujeme, pán Kán. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Nie je tomu tak? Okay. Kolegovia, Možno by som vysvetlil, o čom to celé je, o čo tu ide. Dostal som požiadavky o prípustnosti pozmeňujúcich návrhov, e-mail od kolegu z EPP a odpoveď e, Uwajida Kana, ako viete, ide o právomoc predsedu výboru vyhlásiť nepripustnosť. E, ja som to naozaj zvážil spolu so sekretariátom AFED. Robí sa to len v tých prípadoch, e, ktoré oficiálnou žiadosťou sa dostali mojej pozornosti. Na konferencii predsedov výborov všetci predsedovia súhlasili, že budú rešpektovať právomoci jednotlivých predsedov výborov, a teda AFETu. A otázka pozmeňujúcich návrhov s týmto súvisí. E, v tomto prípade ideme hlasovať o sérii pozmeňujúcich návrhov, ktoré súvisia s historickým kontextom, e, všeobecné znenie o veciach, ktoré v Únii platia. Mohlo by to byť v širšom zmysle príspevkom k tomuto textu, takže sú prípustné. Pani Mokšo z EPP vrátanie pozmeňovacieho návrhu 4, e, tie sú prípustné. Ostatné sú nepripustné, pretože hovoria konkrétne o situácii v EÚ a spôsoboch, ako sa s nimi vyrovnať. My dnes hovoríme o externých záležitostiach EÚ, to je v právomoci AFETu a to, čo je v Únii, to nad tým má právomoc výbor LIBE. Preto som tieto pozmeňujúce návrhy Eh, vyhlásil za neprípustné. Obraťte sa na ľudí zo sekretariátu AFETu. Nie, nie, ja som to naozaj posúdil a z tohoto technického hľadiska sú nepripustné pre výbor AFET. Ak nie sú už žiadne ďalšie eh, poznámky z vašej strany, môžeme začať hlasovať. Začíname kompromisom 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to elektronicky, bude to tak na zohriatie. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Končím hlasovanie. Je to jasné. Prijaté. Kompromis 2. Kto je za, proti, zdržiavali sa prijatí. Kompromis 3. Za, proti, zdržiavajú sa prijatí. Kompromis 4. Za, proti, zdržiavajú sa prijatí. Kompromis 65. Za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 66. Za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 67. Za, proti, zdržiavajú sa tento pozmeňujúci návrh si overíme elektronicky. 67, pán Buchner ho predložil. Nech sa páči, hlasujte. Končím elektronické hlasovanie. Bolo to prijaté. 68. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 69 je nepripustný. 70. Za? Proti? Zdržiavajú sa hlasovania. Prijatá. 71 za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnutá, 72 za, proti, zdržiavajú sa. Eh, overíme si návrh 72 elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Končím elektronické hlasovanie. Tento návrh bol zamietnutý. 73 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 74 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 79 za, proti, zdržiavajú sa prijatá. 80 za, proti, zdržiavajú sa prijatá. Kompromis 6 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 90 za, proti, zdržiavajú sa. 90 návrh pozmenujúci, Hlasujte prosím elektronicky. Overujeme. Končím elektronické hlasovanie. 90 prijatá, 91 za, proti, zdržiavajú sa. Asi zamietnutá. 92 za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnutá. 93 za, proti, zdržiavajú sa. Prijatá. Kompromis osmička za, proti, zdržiavajú sa. Kompromis prijatý. 98 za, proti zdržiavajú sa Prijatý. 99 za, proti zdržiavajú sa, návrh prijatý. Úvodné ustanovenia. 9 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 10 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 11 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. Kompromis 9 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 16 za, proti, zdržiavajú sa prijatá. 17 za, proti, zdržiavajú sa 17 prijatá. Kompromis 10, kto je za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 20 za, proti, zdržiavajú sa tento návrh je zamietnutý, ale overíme si to elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie končí. Zamietnutý. 11 za, proti, zdržiavajú sa. Prijatý. 24 za, proti, zdržiavajú sa. Prijatý. Kompromis 12 za, proti, zdržiavajú sa. prijatý, ale si ho radšej overíme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Je to jasné, prijaté. 28 za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnutý. 29 za, proti, zdržiavajú sa. Prijatý. 30 za, proti, zdržiavajú sa. Overíme si 30 elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Prijatý. Kompromis 13 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatý. 34 za. Proti. Zdržiavajú sa. Návrh 34 si overíme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 34 prijatá. 35 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. 36 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. Návrh 37 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. 40 za, proti, zdržiavajú sa. Overíme si 40. Elektronicky hlasujte, prosím. 40 bola jasne zamietnutá. 39 za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnutá. 38 za, proti, zdržiavajú sa. Prijatá. 41 za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnutá. 43 za, proti, zdržiavajú sa. vrch si overíme elektronicky. 43, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. 43 prijatý. 44 za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnutý. Návrh 45 za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 46 za, proti, zdržiavajú sa. Prijatý. Áno, prijatý. Kompromis 14 za, proti, zdržiavajú sa. Prijatý. 15 za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnutý. Jednotka za, proti, zdržiavajú sa prijatí. Dvojka za, proti, zdržiavajú sa prijatí. Trojka za, proti, zdržiavajú sa prijatí. Štvorka za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. Overíme si štvorku elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. Hm? Peťka za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. 7 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 8 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. Teraz hlasujeme elektronicky o pozmenenom znení. Hlasujte, prosím. Jeden kolega nehlasuje. Prečo? Teraz končím hlasovanie, už je to kompletné, bolo to prijaté, 56 za, 5 proti. Gratulujem. Spravodajcovi prechádzame na bod 7. Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov číslo 1.4 a stredomorskej k Eurostredomorskej dohode o pridružení medzi európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej. Spravodajcom je k tomuto stanovisku pán Vistizen, chcete sa ujať slova? Nie. Potom môžeme začať hneď hlasovať. Máme pozmenujúci návrh jeden. Kto je za? Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutý. Elektronické hlasovanie k takto pozmenenému textu. Nech sa páči, hlasujte prosím. Ešte traja kolegovia nehlasovali. Teraz hlasovanie končí. Bolo to prijaté 44 za 17 proti. Prechádzame k bodu 8. Zdá sa, že to je veľmi podobné. Je to pridružené uznesenie. To je krásne. Máme k tomu aj hlasovací zoznam? Ach. Jednotka. Kto je za? Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnuté. Dvojka za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutý. Kompromis 1 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatý. Osmička za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutý. Kompromis 2 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatý. 21 návrh, za proti zdržiavajú sa zamietnutý. Návrh 22 za, proti zdržiavajú sa zamietnutý. Návrh 23 za, proti zdržiavajú sa prijatý. Kompromis 3 za, proti zdržiavajú sa prijatý. Návrh 34 za, proti zdržiavajú sa zamietnutý. 35 za, proti zdržiavajú sa zamietnutý. 36 za, proti zdržiavajú sa zamietnutý. 37 pán preda za, Proti. Zdržiavajú sa. Overíme si 37 elektronicky. Kto je za pána predu? Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. A pán Preda, e, váš pozmenujúci návrh bol zamietnutý. 38 za, proti, zdržiavajú sa Overíme si 38 elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Lalonde, Votman, Zweigl. Končím hlasovanie. Je to jasná väčšina. Prijatý. Pán Freund za. Proti. Zdržiavajú sa. Overíme si 39 elektronicky. Nech sa páči. Hlasujte elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 41 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. 42 za, proti, zdržiavajú sa. Overíme 42. Elektronicky hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 43 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutí. 44 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutí. 45 budeme hlasovať za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. Kompromis 4 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. 56 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá. 57 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá. 58 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutá. 59 za, proti, zdržiavajú sa, prijatá. 60 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. 61 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. 62 za, proti, zdržiavajú sa. 62 prijatý, 63 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. 64 za, proti, zdržiavajú sa. Overíme si 64 elektronicky, hlasujte prosím. It's closed. Končím hlasovanie, bolo to prijaté. 65 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí, 66 za, proti, zdržiavajú sa prijatí, 67 za, proti. 66 si chcete overiť? Dobre. Kto je za pána predu, hlasujte elektronicky, prosím. Dva hlasy ešte chýbajú. Teraz je to v poriadku. Hlasovanie končí. Bolo to jasne prijaté. Teraz 67 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 68 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. Kompromis 5 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. Sedemdesiat sedem za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý návrh 78 za, proti, zdržiavajú sa, Overíme si pozmeňujúci návrh 78 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijatý. 79 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. 80 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. 81 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. 82 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. 83 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. 84 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. 85 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. Elektronicky hlasujeme k pozmenenému zneniu. Nech sa páči, hlasujte. Ešte dvaja chýbajú. Hlasujte, prosím. Bolo to prijaté, 43 za, 15 proti. Blahoželám spravodajcom. Deviatka, to bolo odložené, to som vás už informoval. Prichádzame k bodu 10. Zriadenie Európskeho nástroja pre jadrovú bezpečnosť, doplňujúceho nástroj susedstva rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe zmluvy o Euratome. Spravodajcom je pán Auštrevičius. Chcete sa vyjadriť? Nie je tomu tak. Tak môžeme Pokračovať hlasovaním. Jednotka za, proti, zdržiavajú sa prijatí. Dvojka za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 31 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 32 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 6 za, proti, zdržiavajú sa zamiet... prijatá. 33 za, proti, zdržiavajú sa prijatá. 34 za, proti, zdržiavajú sa prijatá. 35 za, proti, zdržiavajú sa prijatá. 7 za, proti, zdržiavajú sa prijatá. 8 za, proti, zdržiavajú sa prijatá. 36 za, proti, zdržiavajú sa prijatá. 37 za, proti, zdržiavajú sa prijatá. 38 nie je bezpredmetná. 39 za, proti, zdržiavajú sa prijatá. O 40 sa hlasuje. Kto je za? Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutá. 41 za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutá. 42 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatá. Kompromis trojka za. Proti. Zdržiavajú sa. Trojka. prijatá. Pozmeňujúci návrh 46. Pani Andrikiene za. Proti. Zdržiavajú sa. Overíme si 46. Elektronicky hlasujte, prosím. Ešte 6 kolegov, prosím, hlasujte elektronicky, nech sa páči. Teraz hlasovanie končí. Bolo to prijaté, je to jasné. 47 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 48 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. Návrh 49 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. Návrh 51 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. Úvodné ustanovenia jednotka. Za, proti, zdržiavajú sa, prijatá. Jedenástka za, proti, zdržiavajú sa. Overíme si jedenástku elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Dvanástka za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 13 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 14 za, proti, zdržiavajú sa prijatá, 15 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá, 16 za, proti, zdržiavajú sa prijatá, 17 za, proti, zdržiavajú sa prijatá, kompromis 4 za, proti, zdržiavajú sa prijatá. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržiavajú sa prijatí. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržiavajú sa prijatí. 5 za, proti, zdržiavajú sa prijatá. 23 za, proti, zdržiavajú sa prijatá. 24 kastal do za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá. Elektronické hlasovanie o pozmenenom znení. Nech sa páči, hlasujte. A hlasovanie končí prijaté 51 za 4 proti 1 sa držal hlasovania. Bod 11. Osobitné ustavenie týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca Interreg podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov. Spravodajcom je pán Castaldo. Chcel by sa pán Castaldo radujať slova, nie je prítomný, takže nemôže. A preto chcem pripomenúť kolegom, že 53 hovorí, že návrhy majú byť iba týkajúce sa tohto výboru, pravomoci tohto výboru. Musíme rešpektovať naše pravomoci berúc do úvahy, že toto stanovisko AFETu je podľa pravidla, kedy sa nehlasuje gestorským výborom a preto nasledujúce nie sú e, prípustné, nebudeme o nich hlasovať. 71 Scholz, 87 Fito a 107 pán Tanok a ešte jeden na začiatku, o tých sa hlasovať nebude. Pokračujeme k, a budeme hlasovať. Let's go. Compromise one in favor. Again. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 14. Kastaldo, kto je za, proti, zdržali sa prijaté.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 zamietnuté. C1 za, proti zdržali sa, Zamietnutá 75 za, proti zdržali sa, Zamietnutá 76 za, proti zdržali sa, zamietnuté. 22 za, proti zdržali sa, prijaté. Teraz máme hlasovanie en blok 77 až 82 za proti. Zdržali sa zamietnuté Ďalšie hlasovanie blokom blok 23 až 26 za proti zdržali sa. Overíme si to elektronicky, otvárame elektronické hlasovanie. Kolegovia, hlasujeme. Prebieha tu hlasovanie, môžem vás poprosiť, keby ste opustili túto sálu. Končím hlasovanie. Zamietnuté.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 89 za, proti zdržali sa pri zamietnuté. Overíme sa to elektronicky. 89 otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 5 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis, pardon, 33 za, proti, zdržali sa, prijaté. 91 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. 91 otváram elektronické hlasovanie. Čím hlasovanie? Prijaté. 92 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 94 za, proti zdržali sa, zamietnuté. 95 za, proti zdržali sa, zamietnuté. 35 za, proti zdržali sa, prijaté. 96 za, proti zdržali sa, za, zamietnuté. 97 za, proti zdržali sa, prijaté. Neoverime si elektronicky. Končím elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 98 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté prijaté, pardon, 37 za, proti, zdržali sa, prijaté, 38 za, proti, zdržali sa, prijaté. za, proti, zdržali sa, prijaté. 99 za, proti, zdržali sa, prijaté. Musíme si to overiť. Elektronicky zahajujem elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 100 za proti, zdržali sa zamietnuté. 101 za proti, zdržali sa zamietnuté. 102 za proti, zdržali sa prijaté. 103 za proti, zdržali sa zamietnuté. 104 za proti, zdržali sa zamietnuté Zamietnuté 105 za, proti zdržali sa prijaté. 40 za, proti zdržali sa prijaté. 41 za, proti zdržali sa prijaté. 106 za, proti zdržali sa prijaté. 107 nepripustné, 108 za, proti zdržali sa, nepripustné, 109 za, proti zdržali sa. Overíme si to elektronicky. 109 záujem hlasovať. The vote is closed hlasovanie. Zamietnuté. 110. Pán Pet. Ten je veľmi pracovitý. Za proti zdržali sa pri zamietnuté. 111 za proti zdržali sa zamietnuté. 112 za proti zdržali sa zamietnuté. 114 za proti zdržali sa zamietnuté. 114 za proti zdržali sa zamietnuté. prijaté. 1 bod pre pána Pajeta, 115 za proti, zdržali sa zamietnuté, 116 za proti, zdržali sa zamietnuté, 117 za proti, zdržali sa prijaté, zamietnuté, pardon, 118 za proti, zdržali sa zamietnuté, 42 za proti, zdržali sa prijaté, 119 za proti, zdržali sa prijaté, 40 za proti, zdržali sa prijaté, 20 120 odpadá, 120 za proti zdržali sa prijaté. Teraz hlasujeme uh, on blok 123, 125, 127, 129, 131 a tak ďalej. 134 za proti zdržali sa zamietnuté. Ďalšie hlasovanie v bloku 122 až 132. Za proti zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. It's closed. It's been rejected. Končím hlasovanie zamietnuté. 35. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. 1. Pán Kastaldo za, proti zdržali sa prijaté. Pán Picula 45, nie, nie, to odpadá. Chcela som to Ninovi troška slavy zabezpečiť a viditeľnosti, ale nepodarilo sa. Kompromis 7 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti zdržali sa prijaté. 51 za, proti zdržali sa zamietnuté. Teraz ideme hlasovať o ňom, takže skúsime 52 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 4 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 5 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 53 za, proti zdržali sa zamietnuté. 54 za, proti zdržali sa zamietnuté. 55 za, proti zdržali sa zamietnuté. 56 za, proti zdržali sa. Overíme si to elektronicky otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté 57 za proti, zdržali sa, zamietnuté 6 za proti, zdržali sa prijaté 7 za proti, zdržali sa prijaté 58 za proti, zdržali sa zamietnuté 8 za proti, zdržali sa prijaté za proti, zdržali sa prijaté 59 odpada, 10 za proti, zdržali sa Overíme elektronicky návrh číslo 10. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Tesne, tesne zamietnuté. 60 za, proti, zdržali sa prijaté. 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 62 za, proti, zdržali sa prijaté. 63 za, proti, zdržali sa prijaté. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz budeme hlasovať elektronicky o takto pozmenenom stanovisku. Zahajujem hlasovanie. Four colleagues missing. Vote is closed. 47. Ešte štyria kolegovia nehlasovali. Končím hlasovanie, takže 47 za. Gratulujem. A ideme na bod číslo 12. Dohoda o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na strane druhej. Spravodajom je pán Alois Peterle. Chcel by spravodajce niečo k tomu povedať. Nech sa páči, máte slovo. A ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Ešte nikdy sme nemali príležitosť schváľovať takto všeobecné a ambiciozne strategické partnerstvo. Za nami je dosť náročné obdobie, kedy sa vyjednávalo zároveň o dvoch zmluvách EPASP a ja by som chcel poďakovať tieňovým spravodajcom za veľmi konštruktívnu prácu a tiež by som chcel poďakovať japonskému veľvyslancovi za to, akú pozornosť nám venoval a ako s nami spolupracoval. Veľmi pekne ešte raz ďakujem. Ďakujem pánovi Peterlemu. Chce ešte niekto iný z kolegov sa vyjadriť? Ak tomu tak nie je, tak v tom prípade začneme najprv hlasovať Začneme tým kratším hlasovaním. Tým hlasujeme o tom návrhu doporúčania. Kto je za? elektronicky vás ešte poprosím. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 47 za, 2 proti. Teraz sa ideme venovať dohode o partnerstve. Spravodajcom je pán Peter Lama, Máme tu 81 pozmeňujúcich návrhov. Spravodajca navrhol 14 kompromisov. Začneme teda kompromisom 1 za, proti zdržali sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 25 za, proti, zdržali sa pri, zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis pardon, 31 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 34 Pat Martin za, proti, zdržali sa Overíme si toto elektronicky zahájené elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 7 za, proti. Zdržali sa. Prijaté. 37 za, proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 8 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijaté. 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 62 za, s ústnym pozmeňujúcim návrhom od pána Šolta, mena GUE. Nahradzuje slovo deplore slovom regrets. Dve za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 64 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 72 za, proti, zdržali sa prijaté. 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 4 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jasne zamietnuté. 75 za, proti, zdržali sa prijat. Overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 76 za, proti, zdržali sa. väčšina kolegov nehlasuje, tak potom to musíme overiť. Končím hlasovanie. Prijaté. 77 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 78 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 79 za, proti, zdržali sa, prijaté. 80 za, proti, zdržali sa, prijaté. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Štvorka, 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kopermi 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Citace 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3 za, proti, zdržali sa, Overíme si to elektronicky na vrch 3. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom návrhu elektronicky. Otvorím elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 43 za, 2 proti. Kolegovia, tým sme ukončili hlasovanie v dnešný deň a teraz máme 5 minút dopredu, zaslúžime si 5 minútovú predstavku a budeme pokračovať o pol 11. So. So, ladies and gentlemen. Takže dámy a páni, prosím, sadnite si, budeme pokračovať v našom rokovaní. Pretože sme boli takí rýchli dnes do poludnia počas hlasovania, sme troška v predstihu s našim programom. Napriek tomu by som chcel teraz začať s bodom 14, vytvorenie nástrojov pre predstupovú pomoc. Takže, kolegovia, počas naschádzajúceho obdobia budeme finančného rámca budeme aj naďalej podporovať finančne reformy v kandidátskych krajinách. Spoluspravodajcom je Jose Ignacio Salofranca z EPP a pán Knut Fleckenstein z SAD. Kto by sa chcel vyjadriť, pán Salafranka? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, eh, eh, pán Flikenštajn je, je mojim spoluspravodajcom, ale ten dnes ráno tu nemohol byť prítomný, ale požiadal ma, aby som ja v mene obidvoch sa vyjadril pred kolegami z výboru a vyjadril sa tak, že tento náš návrh správy má 74 pozmeňujúcich návrhov a ako cieľ je venovať sa tomuto prestupovému nástroju, ktorý, ktorému sa venuje tak rada, ako aj komisia, takisto aj zohľadniť všetky tie obavy, ktoré sme my ako EP vyjadrili vzhľadom na tento predstupový nástroj IPA. Vzhľadom na tento nástroj tu máme otázku, zamyslieť sa nad tým, či, je to, či to bude jedinečný nástroj alebo bude viacero finančných nástrojov. Samozrejme, toto je finančný nástroj, ktorý musí mať e, stále svoje podmienky svoj štatút predstupového nástroja, tak ako komisia už povedala, v 19 eh, svojich článkoch a v štyroch dodatkoch, eh, že malo by to eh, byť navrhnuté aj na nasledujúci finančný ramec 2021-2027 a nielen do roku 2020. A malo by to byť venované tým na krajinám, ktorých sa týka. Tento nástroj ide o kandidátske krajiny, ktoré ešte nie sú členskými štátmi EÚ a takisto aj e, možnými kandidátskymi krajinami. Komisia navrhla, myslím, je to taký veľmi opatrný návrh, zaplacovať do tohto aj Island No, komisia hovorí o 14,5 miliard eur v bežných cenách, avšak máme tu dva komponenty, teda dve časti, z ktorých sa tento nástroj eh, skladá, ktoré budú vlastne cieľom našej úvahy, keď sa budeme venovať e, otázke nasledujúceho finančného rámcu a takisto aj otázke medzinárodnej spolupráce. Veľkou novinkou v rámci tohto nástroja, v rámci tohto finančného prestupového nástroja je to, že prístup týmto krajinám bude e, na základe rôznych princípov zabezpečená napríklad na e, princípe spravodlivosti a rovnakého prístupu a ja s pánom Flakenštejnom sme sa rozhodli v článku 15 stanoviť niektoré kritéria, kde by sa práve zo zohľadnili konkrétne aspekty pre túto logiku. Chcem vám povedať, že tieto finančné nástroje, ktoré v tomto veľkom finančnom nástroji budú zakomponované, by mali byť priamo ako aj nepriamo poskytované, ale chápeme, že pokiaľ ide o nepriame a priame riadenie, bude to zabezpečené vtedy, keď to bude vhodné, keď sa bude chcieť bojovať proti organizovanému zločinu, proti korupcii a takisto, keď sa budeme snažiť posilniť a takisto aj úlohu mass médií. Ako veľmi dobre tento výbor vie, všeobecným cieľom IPA 3 je podporovať poberateľov a takisto aj podporovať reformy inštitúcií, právneho štátu, administratívne a sociálno-ekonomické reformy zamerané na EU v kandidátskych krajinách, ktoré by zosúľaďovali sa s pravidlami, normami a politikami Európskej únie. Tento návrh eh, nariadenia v článku 3 má zakomponované rôzne špecifické ciele. Nechcem to detailne rozpracovať dnes ráno. Eh, máte to v tomto nariadení, ktorý bol vám predložené, ale sú to tie klasické princípy posilnenia právneho štátu, základných práv, posilnenie efektívnosti dobrej správy veci verejných, eh, sociálno-ekonomickej súdržnosti a rozvoja, takisto aj podpora teritoriálne eh, kohezie. Takisto máme ešte aj zásadné ďalšie vece, ktoré sa chcú venovať eh, zviditeľneniu Európskej únie v rámci tohto nástroja. A teda tu chceme jasne financovať konkrétne komunikačné aktivity, aby sme mohli podporovať výsledky akcie Európskej Európskej únie v týchto štátoch. Pokiaľ ide o rámcový e, program e, v rámci programového obdobia, ktoré nás čaká, tuto bude e, k dispozícii tiež špecifické ciele Budeme potrebné to však revidovať ešte pred rokom 2020. Pán predseda, mne sa zdá, že toto je zásadné nariadenie pre kontrolu nášho e, programu, aby sme e, sa vyhli tomu, čo sa stalo v minulosti a preto Európsky parlament navrhuje pozastaviť pomoc, ako náhle bude prichádzať k e, k nedodržiavaniu ľudských práv, základných slobod, záväzkov prijatých príslušných dohodách uzavretých s Európskou úniou, alebo keď budú porušované zásady demokracie, právneho štátu a tak ďalej. Eh, Európska komisia by mala predložiť eh, aj priebežné hodnotenie, to je v článku 32 tohto nariadenia o politike susedstva a medzinárodného rozvoja a naviac by sme chceli, a to si myslím, že toto je zásadný moment, aby táto správa zabezpečila posilnenie úlohy Európskeho parlamentu, ako aj úlohy ESVČ. Keď budeme hovoriť o prioritách tohto programu, tak mali by sme práve zohľadniť eh, uznesenie Európskeho parlamentu. Komisia by mala predložiť EP všetky vhodné programovacie e, dokumenty ešte predtým, než vôbec začne programovacie obdobie a takýmto istým spôsobom, keď sa bude pristupovať k revidovaniu tohto rámcového e, programu, aby e, boli zohľadené rozhodnutia prijaté zo strany EP. Európsky parlament ako je rada v rámci svojich možností, v rámci možnosti výrazočného finančného rámca by mali mať rozhodujúcu úlohu a takisto aj prístup založený na výkonnosti by mal byť cieľom pravidelných výmen medzi parlamentom a radou. Komisia bude nadalej mať musieť sa snažiť, aby Európsky parlament bol zakomponovaný do všetkých týchto aktivít, vrátane všetkých zásadných zmien, ktoré boli buď prijaté, alebo ktoré sa zamýšľajú. A okrem toho Európsky parlament stanoví pozorovateľov na každé zasadnutie s komisiou a radou. Zároveň sme žiadali, aby úloha ESVČ bola posilnená pokiaľ ide o dodržiavanie e, cieľov v rámci týchto fondov a tak ako, ako sme aj povedali, ten všeobecný nástroj si vyžaduje koordináciu súčasného programu v rámci súčasného nariadenia a takisto aj budúceho. Tiež, aby adekvátne boli zakomponovaní aktéry občianskej spoločnosti, aby všetko alokovanie všet, e, finančných prostriedkov bolo zabezpečené transparentne, a politicky a na báze spravodlivého prístupu, ktorá bude odrážať jednotlivé potreby konkrétnych území. Na záver môjho príhovoru by som chcel povedať, že tieto princípy, ktoré sme si v rámci tohto finančného nástroja stanovili, by mali byť odrazené aj v rámci ďalších diskusí VFR, ktorým sa budeme venovať na pôde nášho výboru. Európsky parlament by mal postupovať koordinovanie, aby mohol posilniť svoju úlohu v rámci tejto dôležitej oblasti. A iným spôsobom by som chcela ešte aj poďakovať všetkým kolegom, vyzvať ich, aby nám zaslali svoje pripomienky. Sme otvorení všetkým návrhom, kým vypracujeme konečne znenie tohto dokumentu. Mene mňa, ako aj pána Fleckensteina, pán predseda, sme k dispozícii našim kolegom a veľmi rád si vypočujeme ich pripomienky, ich poznámky k tomuto návrhu správy. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Sala Franka. Skôr ako dám slovo Katy Piri, ktorá je tu miesto Knuta Fleckensteina, chcem privítať osobitnú skupinu návštevníkov v našom výbore pre zahraničné záležitosti. Oltenburg v severnom Nemecku má takú e, tradíciu e, zavoliť kráľa kučeravého kelu a toho privítam teraz medzi nami, teda kráľ Kučeravého Kelo z Oldenburgu. To je tá najvyššia politická funkcia v severnom Nemecku. Ak už vaša politická kariéra nemá žiaden ďalší zmen, ale ja by som chcel privítať poslancov Mestskej rady z Oldenburgu. Vítajte medzi nami. A teraz k práci. Dávam slovo Katy Piri. Ďakujem, pán predseda. Ako pán kolega povedal, kolega Fleckenstein tu dnes nemôže byť a preto ma požiadala, aby som v jeho mene povedala niekoľko slov. V prvom rade chce, aby som sa poďakovala pánu Salafrankovi za vynikajúcu spoluprácu na tomto spise a je veľmi presvedčený, že aj ďalšie kroky budú takéto pragmatické Teraz prečítam, čo napísal pán Fleckenstein. Dnes hovoríme o treťom znení IPA. Nástroj je stále rovnako dôležitý ako aj predtým. IPA je jedinečným nástroj v našej zbierke nástrojov. Má jedinečné poslanie pripraviť krajiny na konečný vstup do EÚ v rámci predprípravy. E má teda politický cieľ, ale aj dôležitý vnútorný rozmer, keď dané krajiny už budú členom EÚ. Skúsenosti, ktoré získajú pri spravovaní fondov IPA, sú dôležité aj pre spravovanie fondov, ktoré budú prichádzať z vnútorných nástrojov EÚ. IPA 3, ktorá sa spustí v nasledujúcom finančnom rámci od roku 2021 do 2027, tak Knut zdôrazňuje tri 5 dôležitých priorít. Vizibilita pomoci EÚ v regióne. V minulosti sme žiaľ videli, že v niektorých krajinách je veľmi nízke verejné povedomie o konkrétnej pomoci, ktorú už obyvateľstvo dostáva od EÚ. Toto má strategický význam pre vás, keďže mnohí aktéry sú viac a viac aktívni v regióne Vidíme to napríklad v Srbsku, kde väčšina obyvateľstva predpokladá, že Rusko je najväčším zahraničným donorom, i keď investuje oveľa menej ako EÚ. Navrh komisie neuvažuje o konkrétnej požiadavke visibility pre IPA. naopak boli tam určité odkazy na NDICI nariadenie, Chceme to napraviť tým, že tam máme konkrétne požiadavky na zviditeľnenie. Malo by to byť nový rozmer IPI v nariadení a musia to zabezpečiť príjemcovia peňazí, ako aj samotná EÚ, najmä delegácia, ktorá v krajine pôsobí. Po druhé, chceme spravodlivé rozdeľovanie fondov IPA. Knuk Flešenta si všimol v mnohých počas rokov, že peniaze EU distribuovalo hlavné mesto príjimacej krajiny nie podľa toho, kde to najviac pomôže, ale skôr podľa partizanskej línie alebo iných preferencií. Peniaze IPA sa musia vydávať nediskriminujúcim, rovnocenným, rovnoprávnym spôsobom. Práve že marginalizované obce a menšiny majú práve najväčší osoch z týchto zmien. Skúsime hovoriť aj o primeranom monitorovaní komisie. Po tretie, e, politická kondicionalita. Návrh komisie už zdôraznil podmienenosť a v rámci pomoci IPA a potreba reagovať na politický vývoj. Knut podporuje toto. Návrh správy ďalej zdôrazňuje, viac zdôrazňuje potrebu rešpektovať zásady demokracie, plurality, právneho štátu a ľudské práva je tam určité, e, navrhuje doložku pozastavenia, ak by došlo v prípade porušenia týchto pravidel, kde by bolo možné potom krajinu vylúčiť zo zoznamu príjemcov IPA fondov. Tu treba tiež urobiť právne kroky v tomto smere. Chceme mať prístup na základe výkonu, kde pokrok príjemcov e, bude rozhodujúcim kritériom dodržiavanie spoločných hodnot má e, zásadný dopad na distribuovanie fondov. Štvrtý bod. Chceme zdôrazniť sociálny rozmer e, politiky rozširovania. Návrh správy viac upevňuje tento sociálny rozmer v rámci IPA. Musíme mať matateľné výsledky zlepšenia životnej úrovni ľudí, posilniť sociálnu koheziu, ktorá je v záujme tých, ktorých znepokojuje migrácia z Balkánu v dôsledku chudoby. Keď hovoríme o budúcich členských štátoch, práva, zásady, ktoré máme v pilieri sociálnych práv, budú v konečnom dôsledku platiť aj pre nich. Preto je len vhodné, ak by boli pokryté aj počas implementácie IPA pred vstupom do EÚ. Ďalej, hlásenia a monitorovanie o sociálnom aspekte potrebujeme konkrétne ukazovatele pre e, hodnotenie v strede obdobia. Týka sa to aj rodovej rovnosti, marginalizovaných ľudí a podobne. A piatým bodom je, úloha parlamentu je rozhodujúca pri zabezpečovaní demokratického dohľadu a politického smerovania. Pán Salafranka o tom už hovoril v svojom príspevku. Knut má otázky ešte na komisiu. Návrh hovorí o veľkej zmene v tom, ako sa bude programovať. Nehovorí sa o alokáciách viazané na konkrétnu krajinu. Komisia si sama zabezpečila väčšiu pružnosť rozhodovať z roka na rok a um, využívať kondicionalitu pre rozdelenie finančných prostriedkov. Chcel by som však vedieť, ako to má v praxi fungovať a ako sa zabezpečí politický dohľad. Na záver Knut sa teší na ďalšiu plodnú spoluprácu s pánom Salafrankom a potom sa predloží práva tieňovým politickým skupinám a piatim výborom, ktoré prídu so stanoviskami potrebujeme aby parlament pristúpil k trilógu s, jedno, jednotným, s jednotným postojom. Ďakujem Katy Piri za tvoje vyjadrenie v mene Knuta Fleckensteina, ďakujem pánovi Salafrankovi za jeho správu. A teraz naša debata. Traja kolegovia požiadali o slovo doteraz. Charles Tenok, Ando Deli, pán Schaffhausen, a ešte niekto? A po kolegoch by som chcel dať slovo potom ešte pánovi Danielsonovi, ktorý tu bol. A možno aj vy by ste mohli odpovedať niektoré otázky, o ktorých už hovorila Katy Piri v mene pána Fleckensteina. Takže najprv Charles Steno, ktorý je spravodajcom za ECR. Ďakujem. Chcem sa poďakovať spravodajcom a priateľovi Salafrankovi, ako aj pánovi Fleckensteinovi. Som veľmi rád, že IPA zostala ako samostatný nástroj mimo rozvoja susedstva, nástrojov rozvoja susedstva a medzinárodnej spolupráce. Kandidátske krajiny samozrejme vyjednávajú svoje budúce možné vstúpenie do EÚ a nie sú preto súčasťou toho širšieho susedstva alebo medzinárodného spoločenstva v tomto zmysle. A ja chápem, že IPA 3 vstupy e, bude fungovať v nasledujúcom e, viacročnom finančnom rámci. Táto správa reaguje aj na tú potrebu väčšej viditeľnosti v príjem beneficient, u beneficientov. Veľmi sa teším, keďže som stály, vidím, stály spravodajca, vidím trak Ruska v Čiernej hore na vyvolávanie protieurópskych pocitov a preto je dôležité, aby sme občanom ukázali prácu EÚ a aby to bolo viditeľnejšie. Ja dúfam, že Brexit bude jediná chyba, ktorú urobila moja krajina a väčšia vizibilita toho, čo EÚ robí, je rozhodujúce preto, aby e, sa členstvo v EÚ stalo realitou aj pre ľudí v teréne. Je to veľká chyba, že sme to nerobili posledné 3 či 4 desaťročia Británii. To ja ukázalo ako katastrofa pre našu budúcnosť. Pokiaľ ide o posilnenú kondicionalitu, tak samozrejme musíme mať tieto spôsoby, ako ťahať za nitky. Nitky tam musia byť, ale keď hovoríme o Turecku, musíme mať na mysli aj Turecku, keď o tomto hovoríme. Ja mám veľké výhrady k smerovaniu tejto krajiny v posledných rokoch, ako aj jej dlhodobej životnosti ako člena EÚ. Nemôžeme zaskrývať oči pred tými širšími súvislostiami, ktoré vidíme pri financovaní z IPA pre Turecko. Je to aj téma pre náš parlament, politické skupiny, vnútroštátne politické strany a nali, e, prilieva to olej do ohňa pre tých, ktorí hlasovali za Brexit. Jednoducho nesmieme mať a aj zabúdať na prínos alebo aj na tú ambiguitu, nie, nejednoznačnosť, keby vstúpilo Turecko. Spravodlivé rozdeľovanie prostriedkov vo, v správe je dobre uvedené, ale článok 7 je dobrý, kandidátske krajiny majú povinnosti, ktoré musia splniť, aby e, boli pripravené pre európske aké pri vstupe. Nemajú však rovnaké povinnosti ako členské štáty. Ani formálne, ani neformálne nenavrhujeme nejaký zrychlený harmonogram na splnenie podmienok aký ale vidím, že je tu táto e, doložka o pozastavení, ktorá je veľmi dôležitá pri závažnom porušovaní demokracie a ľudských práv. Takže celkové vítame navrh komisie a sme veľmi radi, že spolupravodajci chcú vychádzať z tohto návrhu a nechcú e, niečo zásadne meniť. A preto je rozhodujúce, aby ďalší parlament mal posilnené síly e, právomoci dohľadu a ECR podporí túto správu. Ďakujem. Ďakujem Charles Stanokovi. A teraz dávam slovo pánovi Schaffhausenovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Rôzne poznámky by som chcel predniesť. Budeme hlasovať proti. Samozrejme tomuto voči tejto správe proti pozmeňujúcim návrhom. Ja som trošku prekvapený, že napriek obmedzeniam, ktoré e, majú mnohé štáty voči európskej politike spoločnej bezpečnosti. Máme tu stále tie isté myšlienky, aj pokiaľ ide o tú predstupovú oblasť, proti ktorému sme postavení pretože je potrebné najprv rozbehnúť Európu v rámci súčasných podmienok, aj pokiaľ ide o otázky podmienenosti, ktoré sú tu spomenuté, ktoré sa týkajú európskej politiky bezpečnosti, ktoré sa týkajú klímy, kde môžu byť rôzne diskusie. Neviem, že, či sú tu klimatické zmeny, neviem, či to je človek, ktorý je za to zodpovedný. To sú to je iná otázka. Potom Republika sudcov. E, my sme proti tomu. Častokrát hovoríme, že právny štát je štát Ve štátu, politika migrácie, takisto aj prenasledovanie vojnových zločincov, kde my nemáme rovnakú definíciu takýchto vojnových zločincov aj s procesmi, ktorých, e, kde treba byť obozretný, pretože sa stále to manipuluje a potom tu máme takú tú podmienečnú, podmienečnú tú, tú podmienku, že pozastaví sa pomoc, pokiaľ štát nebude podporovať e, e, takéto, e, takéto zásady právneho štátu a tak ďalej, avšak to je ako keby sme boli vo vojne a okrem toho Európska únia je totálne impérium a ďalej my sme naďalej štátov, takýchto štátov, ktorí sa chcú, ktorí chcú vstúpiť do Európskej únie, eh, ktoré podporujeme a takisto aj niektoré krajiny Západného Balkánu. Takže samozrejme my hlasujeme proti. Ďakujem eh, za slovo, ďakujem pekne. A teraz Jolín Nazovku. Ďakujem, pán predseda. Chcem podporiť kolegov v tejto správe ktorá dobre ukazuje to, čo treba zlepšiť v budúcnosti pri fondoch IPA. viditeľnosť EÚ je ohrozená na Západnom Balkáne a videli sme to nedávno v Bosne a Hercegovine pri posledných voľbách, kde iné krajiny investovali peniaze na to, aby posilnili svoj vplyv a pomohli niektorým kandidátom vytvoriť túto zložitú situáciu, ktorú máme dnes. Turecko má e, e, osoch z fondov IPA, ale nakladá aj veľa peňaz, v Bosnia a Hercegovine na rozšírenie svojho vplyvu. Takže okrem Ruska musíme posúdiť aj dvoch ďalších veľkých hráčov mimo EÚ, ktorí tu majú veľký priestor, ktorý im EÚ vyprázdnila už dávno. A to ohrozuje Bosnu a Hercehovinu a Chorvátsko, ktoré má najdlhšiu hranicu s týmto štátom potom má aj financuje, e, e, znepokuje financovanie e, kancelárie Vysokého predstaviteľa pre IPA. Tieto fondy majú byť použité na zlepšenie života malých komunít, menšín, rôznych etnických skupín a má pomôcť aj cezhraničnej spolupráci, tak aby sa zväčšila, pretože po druhej svetovej vojne bol to práve Marshallov plán, ktorý pomohol e, vzniku EÚ, takže fondy IPA treba využiť lepším spôsobom, má to byť osobitný nástroj, to podporujeme a ja si myslím, že to treba zlepšiť, respektíve navýšiť, nie na 3%, ale na 4 či 5, pretože len tak E, môže dojsť k upevneniu mieru na Západnom Balkáne. Ďakujem pani Žovku, teraz Andor Deli. Ďakujem. Len štyri krátke poznámky. Chcem zdôrazniť, že IPA fondy na základe štruktúrovať na základe štrukturálnych a kohezných fondov je naozaj dobrý spôsob, ako pripraviť kandidátske krajiny na alebo budúce členské krajiny na členstvo v EÚ, pokiaľ ide o spravovanie a administratívu európskych fondov. Po druhé, pokiaľ ide o konkrétne ciele, ktoré definuje komisia, tak ľutujem, že tu nie je ani slovo o právach e, národnostných a etnických menšín, ani presadzovanie ich kultúrnej rozmanitosti aj keď viem, že je to základná hodnota v zmluvách EÚ, ako aj je to jedno z hlavných kodanských kritérií. Po tretie, to je možnosť pozastaviť pomoc EÚ, tak ja viem, že v mnohých nariadeniach o financovaní EÚ, ktoré sa vzťahujú na členské štáty, je aj prítomné pravidlo právneho štátu, ale nesmieme zabudnúť, že IPA nie je o členských štátoch, ale o kandidátskych štátoch, ktoré sú len v procese budovania svojej demokracie a inštitúcií, pripravujú sa na členstvo v EÚ presne pom pomocou týchto fondov Takže musíme poskytnúť oveľa jasnejší, presnejší rámec, pretože inak sa tento mechanizmus stane nejakým dobrovoľným politickým hodnotením komisiou. A po štvrté, cezhraničné projekty. Vo veľk... Myslím si, že viditeľnosť EÚ je oveľa prítomnejšia v správe, ale aj cezhraničné projekty vnímajú regióny ako jeden z najlepších spôsobov na podporenie propagácie zviditeľnenia EÚ a preto IPA musí byť posilnená z tých 3, 3% na súčasnú úroveň 4% alebo dokonca až 5%, aby sme mohli zachovať túto úroveň. Ďakujem. Ďakujem, Deli. Nevidím tu už žiadnych ďalších kolegov, ktorí by sa chceli vyjadriť. Takže dám slovo Kristianovi Danielsovi, generálnemu riaditeľovi. Ďakujeme, Vaše Veličenstvo. Zač- začnem tým, že zablahoželám autorom k tejto správe. Veríme, že to je veľmi dobre vypracovaná správa E, sú tu témy, ktoré obohacujú e, predmetnú tematiku. Najviac sa nám páči dôraz na strategický prístup a záležitosť, že všetci vychádzame z výkonnosti, to vychádza z ducha týchto inštitúcií a z toho, ako automaticky v teréne sa veci robia, ako sa krajiny približujú k tomu, aké sú podmienky, vedia o tom, aké sú podmienky na e, vstup do EÚ. Pripisujeme veľkú dôležitosť rozličným prvkom, ako napríklad sociohospodársky rozvoj. To je niečo, čo by sme mm, počiarkli vzdelanie a rozličné scenáre vzdelania. To je tiež dôležité pre výkon, výkonnosť z hľadiska pristúpenia v širšom slova zmysle miestne autority, miestne orgány, ktoré zabezpečujú cezhraničnú spoluprácu, takisto dimenzia občianskej spoločnosti. E, toto všetko má svoju závažnosť. Tiež sme si všimli, ako sa pristupuje k menšinám. Pozrite si v tomto zmysle prílohu 2, kde je zoznam menšín a zoznam komunít a minority sú jedným z týchto, jednou z týchto komunít. Mm, myslím, že sa treba tomu bližšie pozrieť. A zviditeľnenie, vnímanie e, v jednej konkrétnej krajine bolo uvedené konkrétne. Našťastie vnímanie, zviditeľnenie tejto veci je podobné v ostatných krajinách, ale je tu priestor na zlepšenie. Teraz sme zaviedli prístup EU4. Je to určitý branding, určitá značka. Uvidíme, ako to využije sa v praxi tento nový nástroj bude dôležitý v spomenutom kontexte. E, pán predseda, mám tu tri veci, o ktorých by som rád hovoril a z ktorých mám trošku obavy. Prvé, politika rozširovania je politikou únie ako taká, je to politika únie ako taká a EPA je nástroj, ktorý podporuje túto politiku, ktorá, tento nástroj pripravuje predmetnú krajinu na pristúpenie k EÚ. Preto EPA e, by sa malo, mala posudzovať v inom rámci ako iné nástroje, ktoré priamo mieria na tretie krajiny. Práve preto komisia je plne zodpovedná za tento nástroj od začiatku do konca. A E, myslíme si, že je to naozaj podstatné. Mnohé právne kroky, ktoré robí Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Mali by sme možno sa pozrieť na znenie v tomto texte e, s, tým, s touto súvislosťou. Tejto súvislosti. Ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, sú delegované akty. Nebudem hovoriť o podrobnostiach, ale v mnohých návrhoch, ktoré sú na stole, sa vracajú tie isté témy. Stanovisko komisie bolo známe, ale súvisí to s niečím podstatným. To je správa veci verejných, riadenie. Musíme o tom naozaj hovoriť a diskutovať. Z parlam- hľadiska parlamentu e, v tejto správe je veľmi dôležité, že treba zlepšiť správu veci verejných a vymyslieť, ako by sa parlament lepšie mohol zapojiť do tejto témy. Rokovania v tejto veci budú dôležité, treba ich udržať na programe diania, na programe rokovaní. A vidíme tu potrebu posilniť politický dialog a inkluzívne partnerstva. A tretia vec, a posledná, je doložka Suspension Clause. Počuli sme argumenty, prečo sa takéto niečo dá využiť ako nástroj a myslím, že sme sa zhodli, že by to nemal byť individuálny nástroj ako taký. To som aj odpovedal tým, ktorí intervenovali. A na druhej strane mali by sme byť schopní zareagovať, keď sa veci v teréne nejako vyvinú. A už dnes si myslím, že máme kapacitu takto konať pri EP toľky, to je príklad takéhoto prístupu. V tejto fáze toľko z mojej strany. Teším sa na pokračujúci dialog o tomto nástroje, nástroji a teším sa na rokovania. Ďakujem, pán Danielson. Máte kolegovia k tomu nejaké poznámky? Poz- námety? Nie. Spolu spravodajcovia, chcete sa ešte ujať slova pán Salafranka? Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom za ich príspevky, za ich pripomienky v rámci tejto diskusie ohľadom prestupového info mm, finančného nástroja, ktorý je veľmi dôležitý. Pokiaľ ide o toto nariadenie, je potrebné Eh, aby zohľadnilo všetky aspekty tak eh, zo strany pani Deli, ako aj Davko, eh, pokiaľ ide o priority pre túto predstupovú pomoc a takisto aj pre situáciu menšín. Toto všetko bude zohľadnené a je to už aj teraz v dodatku číslo 2, kde sú niektoré prioritné kritéria preto, aby sme mohli financovať a využívať tieto finančné nástroje v rámci nasledujúceho obdobia, pokiaľ ide o článok 3. Tento sa jasne venuje cezhraničným projektom, kde finančné nástroje budú jasne, prioritne vypichnuté. Mali by sme sa zamyslieť a zamyslíme sa s pánom Fleckensteinom nad tým, či je tu nejaká možnosť, aby sme mohli posilniť tieto aspekty, pokiaľ ide o ich zakomponovanie do uh, návrhu nariadenia a pokiaľ ide o pripomienky zo strany pána Danielsona, chcem povedať, že eh, komisia zohrá dôležitú úlohu, pokiaľ ide o riadenie tohto nástroja, ale takisto aj my chceme vedieť, akým spôsobom ESVČ môže byť eh, pridružený k, tém, k týmto tejto úlohe. Je potrebné, aby tento nástroj zohrával čoraz efektívnejšiu a lepšiu úlohu, takisto, aby inštitúcie mohli oveľa efektívnejšie byť e, tu prítomné, tak ako to bolo v minulosti a preto my sme aj otvorení v pokračovať v našom konštruktívnom dialogu s ďalšími inštitúciami, aby sme sa mohli zamyslieť nad tým, aké kapacity si tento nástroj zachová, aké inštitúcie sa toho budú účastniť a chcem tiež povedať, eh, že teraz eh, v rámci eh, definitívneho definitívnej diskusie pred hlasovaním. Určite budeme sa snažiť zapracovať všetky pripomienky, aby sme ho vylepšili. A chcem poďakovať pán predseda, tak ako to povedal aj kolega, za vynikajúcu prácu, ktorú sme mali, vynikajúcu spoluprácu s pánom Flakensteinom. A som si istý, že táto klíma, toto ovzdušie spolupráce sa odrazí aj v nariadení a bude pokračovať aj počas zvyšnej práce. Ďakujem pekne. You, Ďakujem, pán Salafranka. Katy Piri, chcete niečo dodať? Nie, nie je tomu tak. Takže, toľko prvé preskúmanie názorov 26. februára 2018, termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov o 11. 27. sa to zmenilo. Sme o 15 minút popredu. Začíname s bodom 15. Správa o stave komisie o Turecku za rok 2018. Správodajkynia Samozrejme naša kolegyňa Katy Piri. Ja k tomu nemám čo povedať. Bez ďalšieho otáľania dám spravodajkyni slovo. Nech sa páči. Ďakujem vám ešte raz, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Dovolte mi rýchlo prejsť najdôležitejšími témami návrhu správy z tých, ktorí ste nemali čas eh, pre vás, ktorí ste nemali časy to prečítať. Správa začína tým, že sa popisuje situácia v Turecku. Špecificky sa zameriavame na to, čo zaujíma parlament, to znamená kapitoly 23 a 24. Vítame rozhodnutie e, prestať s výnimočným stavom, ktorý bol už predložený, sedemkrát a je dôvodom mnohých porušení ľudských práv v Turecku. Ja niekedy ľutujem, že prijatie nových legislatívnych návrhov zachovávajú e, právomoci, ktoré boli v rámci e, týchto výnimočných podmienok, výnimočného stavu udelené prezidentovi a ďalším a sú zachované aj v ďalšom. 150 tisíc ľudí bolo zatknutých a uvrhnutých do väzby počas týchto období. Z nich 50 tisíc ľudí ešte stále sú vo väzení. Od e, výnimočného stavu, od vyhlásenia viac ako 152 tisíc učiteľov, lekárov, akademikov, súdcov, prokurátorov bolo prepustených zo služieb. Ako si viete predstaviť, tieto prepustenia mali mimoriadne tvrdý dopad na týchto jednotlivcov a na ich rodiny, aj finančne. A sociálna a profesionálna stigma na nich tiež uľpela. Mm, v tejto správe odsudzujeme zvýšenú exekutívnu kontrolu a politické zasahovanie do práce justície, sudcov, prokurátorov, a vyjadrujeme závažné obavy z dis- disproporčných a arbitrárnych opatrení pri posudzovaní slobody médií, slobody prejavu a takisto počiarkujeme, že sa zmenšuje priestor pre občianskú spoločnosť. Odkedy som predložila túto pôvodnú správu, minulý týždeň zatkli 13 ďalších akademikov, jeden ešte stále je vo väzbe. A naozaj vyjadrujeme obavy zo situácie na juhovýchode Turecka. Tam sa zneužívajú ľudské práva. Toto nebolo zatiaľ vyšetrené. Je tam veľmi veľa starostov, ktorí boli prepustení alebo zatknutí a nahradení tzv. Mm, zverencami, trustees, a v Turecku v nasledujúcich rokoch e, sa blížia, do, konkrétne v marci 2019 budú parlamentné voľby. Dúfame, že Turecko ich využije, aby znova zaviedlo priamy demokratický mandát, a to aj v juhovýchodnej časti Turecka. Kolegovia, parlamentní poslanci, či z CHP Republikanskej ľudovej strany, alebo ďalší z iných strán boli uväznení, niektorí sú doteraz vo väzení, vrátane Selahatin Demirtoša, keď Európsky súd pre ľudské práva v Štrásburgu včera vydal rozsudok, v ktorom sa apeluje na jeho okamžité prepustenie z tohto predbežnej väzby pred uh, súdom predsudným konaním. A ako vieme, Turecko je viazané týmto verdiktom, týmto rozsudkom. Ďalší konkrétny prípad je trošku zvláštne spomínať jednotlivcom, keď 50 tisíc ľudí je vo vezeniach, ale ako symboly. Niektorých z nich sme v minulosti stretli. Chcem hovoriť o Osmanovi Kavalovi. Vedie občianske združenie, nie je v politike, buduje mosty, v Turecku a napriek tomu je už rok vo väzení bez toho, že by ho z niečoho obžalovali. Čo sa týka parlamentu. Minulý rok eh, Benátska komisia posúdila, že novelizácia ústavného zákona, ktoré, ktorá sa týka nového prezidentského systému. Benátska komisia sa jasne vyjadrila, že tento systém nemá dostatočný systém e, protivách a poistiek pri vykonávaní justičných a exekutívnych právomocí. My, v právomoci, e, my máme v právomoci prizrieť sa na vyhlásenia Benátskej komisie a vzniesť obavy, ak sloboda médií, ak sloboda prejavu sa zhoršuje v danej krajine a to je žiaľ žiaľ prípad aj v Turecku. Vidíme, že nová ústava, ktorá sa už uplatňuje, bez toho, že by sa bralo do úvahy brali do úvahy posúdenia zo strany Benátskej komisie a takisto obavy vyjadrené zo strany Európskej komisie a parlamentu. Nemôžeme prísť k žiadnemu inému záveru ako k formálnemu pozastaveniu rokovaní o pristúpení Turecka do EÚ. Ak formálne takto pozastavíme rokovania, to samozrejme bude mať vplyv na fondy IPA, ale ako sme minulý rok už sa vyjadrili, chceme, aby IPA 2 a v budúcnosti IPA 3 boli účelovo viazané a priamo riadené Európskou úniou, Tureckou občianskou spoločnosťou a, a podmienené akademickým eh, dialogom prístupom tureckých študentov na európske inštitúcie a slobodou pre novinárov. Do textu som zapracovala aj moju ľútosť, že práve tento parlament, ktorý apeloval na otvorenie kapitol 23 a 24, nemá nástroje v procese, prístupovom procese a nevyužili sa, pretože tu bola neustála blokáda rady tieto nástroje. Takže, pán predseda, my v Európe E, máme všetci, by sme mali všetci osoch, ak by Turecko bolo demokratické a hospodársky stabilné. Aké máme Aké máme nástroje k dispozícii? tejto správe hovorím, že by sa mali ponechať otvorené dvere na modernizáciu a e, posunutie colnej únie na vyššiu úroveň. To by šlo ruka v ruke s demokratickými reformami v Turecku, ktoré žiadame, ale bola by to aj príležitosť pre dialog v oblasti politiky, e, pracovné práva, klimatické zmeny, konkrétne pracovnoprávne e, záležitosti sa tu spomínajú E, pracovné podmienky pre stavebných robotníkov na novom istambulskom letisku. Podľa oficiálnych vládnych štatistík 38 stavebných robotníkov tam zomrelo v, e, pri práci a 31 robotníkov, ktorí demonstrovali proti takýmto pracovným podmienkam, boli uvrhnutí do väzenia. Liberalizácia víz. E, tá vláda vždy hovorila, že všetky kritéria sa musia E, vyplniť e, Tureckom, až keď Turecko splní tieto kritéria a potom môžeme pristúpiť k liberalizácii víz a k uvoľneniu víz pre tureckých občanov. Takže posunutie e, colnej únie na vyššiu úroveň, zintenzívnenie spolupráce a Ďalšie kroky by mali dať jasne najevo Turecku, že EÚ si neželá izolovať túto krajinu. Ďalej musíme dodržať e, naše sľuby, čo sa týka utečencov a dlhodobej finančnej pomoci. A napokon v tejto správe spomínam aj otázku Cyprusu. Ja viem, že pre mnohých kolegov tu v parlamente je to ťažký oriešok, ale zdôraznili sme naše predchádzajúce stanoviská, ktoré za ostatné 4 roky sa nezmenili. Kolegovia, keď sa pýtajú, prečo to a ono nie je v správe, odpovedou je, text je jednoducho obmedzený. Správodajca nemôže viac e, písmeniek použiť v správe, ako je stanovené. 11. decembra je lehota. Dúfame, že tento rok sa nám podarí vyslať e, silný politický signál z Európskeho parlamentu a vo volebnom roku to nebude iné poprosím kolegov, keď budú predkladať pozmeňujúce návrhy, aby z toho nerobili zoznam želaní pod Vianočný stromček. Ide tu o kľúčové veci v našich vzťahoch s Turecku. Teším sa na rozpravu a spoluprácu s kolegami v našom piatom roku, čo pracujeme na tejto správe. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujeme, Katy Píry. Mám tu dosť eh, kolegov, ktorí sa chcú vyjadriť. Turecko vždy e, pritiahne pozornosť. Rozhodol som sa, že dostanú na 4 minúty slovo tieňoví spravodajcovia, každý na 4 minúty. A ak iní kolegovia sa chcú ujať slova na kratučko, môžu sa prihlásiť. Renata Zomer za EPP, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Katy Piri sa na mňa pozrela, keď hovorila o vyzdobenom vianočnom stromčeku s hviezdičkami a aniličkami, ale nie som taká tvorivá. My sa pokúsime, aby táto správa zostala krátka, ale pritom tam musia byť uvedené rozpracované dôležité body a preto bude mať určité pozmenujúce návrhy, ale som presvedčená, že to zvládneme Vieme, že pomery v Tucku sa od našeho posledného e, poslednej ročne, výročnej správy z júla 2017 zmenili, takže najvyšší čas, aby sme sa k tomu vyjadrili. A chcem pripomenúť, že je to aj posledné uznesenie tohto parlamentu, ktoré takto hovorí a mali by sme byť zrozumiteľní. E, Katy Pyr je v niektorých bodoch veľmi jasná, v niektorých by som si želala ešte viacej dôraznosti. Štátny práv, sloboda prejavu. Tam vidíme veľmi závažný regres. Tam by sme mali niečo urobiť aj pri náboženskej slobode. Tomu by sme sa mali tiež venovať. Vítam, že Katy Piri v bode 13 ešte raz opísala, že aby sme oficiálne pozastavili rokovania o vstupe s Tureckom. A komisár Hahn dal nedávno interviu v nemeckých novinách, kde aj on žiada, aby sa oficiálne ukončili rokovania. A myslím si, že to je niečo, čomu sa nevyhneme, i keď je rada taká zdržanlivá. A my v parlamente to musíme aj ďalej zdôrazňovať, že to musí nastať. Na niektorých miestach mi ale chýbajú dôležité body, ktorými sme sa už zaoberali a dohodli na nich v minulosti a nie sú tu vôbec uvedené. Napríklad Cyprus, tam je odsek 19, ktorý je na nižšej úrovni, ako bolo naše posledné uznesenie. Ankara protokol sa, by sa mal spomenúť v niektorých veci, e, odsekoch, nielen v odôvodneniach Potom by sme mali hovoriť aj o politike Turecka v súvislosti s Cyprusom a agresívne opatrenia Turecka, e, ktoré sa týkajú výlučnej hospodárskej zóny Cypru, Cyprus. Ale ja som presvedčená, že práve k týmto bodom príde veľa pozmenujúcich návrhov. Potom mi chýba spresnenie problémov vo vzťahu Turecka a susedských krajín napríklad s Gréckom, alebo situácia v Arménsku alebo s Arménskom. Tie protokoly k normalizácii vzťahov z roku 2009 Turecko neratifikovalo a arménska strana potom e, vypovedala dohovor v marci, možno to by sme mali uviesť. A téma náboženská sloboda je podľa mňa tiež, čo treba uviesť. Tam sa týka najmä situácie aramejcov, a aj na naše protesty potom sa vrátili Aramejcom ich e, e, odobraté kláštory a kostoly, ale nevrátili im pôdu, čo sa týka napríklad poli a podobne. Dostali len budovy, pozemky sa e, plazivo znárodňujú, zoštátňujú a ak by ste chceli mať svoje pozemky vrátené, museli by počítať s veľkým počtom procesov a trvá to tak dlho, že potom majiteľia nemajú peniaze na pokračovanie v sporoch a jednoducho štát si zoštátni tieto pozemky. A ak kláštor nedostane žiaden pozemok, tak, kloster, eh, tak kláštor neprežije a vieme, že to je určitý spôsob etnických čistiek, ktorý prebieha veľa rokov, aby vyhnali tieto starokresťanské, pôvodné kresťanské komunity. Potom by sme sa mali zaoberať aj e, únosom tureckých učiteľov z Kosova, Moldavska, Ukrajiny, teda z tretich štátov. Úplne vážne, Katy Myslím si, že je veľmi zlé, že práve prvý ocek začína so slovom welcomes, vítame. My vítame, že sa zrušil výnimočný stav, ale hneď to napísať do prvého odseku ako welcomes, tak to, e, čiže vítame, to sa mi zdá veľa. Ja myslím, že to není dobrý začiatok správy, musíme to troška preformulovať. Potom sú tu ďalšie odseky, kde by som veci chcela zmeniť, napríklad kapitola 23 a 24, to by som už nespomínala, ich otvorenie, ale o tom sa určite ešte dohodneme. Mám niekoľko nápadov na dôležité pozmenujúce návrhy. E, ďakujem spravodajkyni. Ja viem, že počet riadkov správe je obmedzený, ale určite budeme dobre spolupracovať. Dank, Frau Kollegin Sommer für die ECR-Fraktion Herr Belder. Ďakujem. A teraz pán Belder za EKR. Ďakujem. Pán predseda, v prvom rade blahoželania spravodajkyni za dobrý faktický text. Viem, že ste museli veľa toho vypustiť. Dobre som si prečítal správu a sú tu určité veci, ktoré sú veľmi viditeľné. Ja chápem, že niekde nemáte priestol. A pokiaľ ide o politiku Turecka v regióne, a potom je tam toto považujem za veľmi dôležité, takže musíme sa zaoberať tým, akú má turecko politiku. Je to aj súčasť našej politiky. A potom je tu tá veľká turecká diaspora v EÚ, a vzťah diaspory s tureckou vládou a úradmi, aké to vyvoláva napätia a účinky v jednotlivých členských štátoch, je podľa mňa vec, ktorá má veľký význam. Zoberme si veľký vplyv, ktorý majú na turecké náboženské spoločenstva v Nemecku, Holandsku a iných štátoch, tak to má veľký dopad na nás priamo aj na vzťah EU s Tureckom. A potom kolegyňa Zomer povedala, ale je, e, mám e, kontakty s aliancou protestantských cirkví v Tore, Turecku a ja myslím, že to tiež vyvoláva veľké obavy, pretože to nie sú ľudia, ktorí sa veľmi rýchlo sťažujú, ale zaznievajú tu veľké obavy, pretože ide vlastne o vývoj tureckej spoločnosti, kam sa smeruje pod Erdoánom Turecko, aký je to režim, o to ide alebo ten spôsob, ten charakter toho režimu aby ste to uviedli, to, čo vy píšete v správe, sú symptómy. My nemôžeme ale hovoriť len o symptómoch, my sa musíme snažiť z toho aj odvodiť, o aký druh režimu ide. A teraz máme skutočne rôzne e, články aj rôznych dobrých pozorovateľov, ktorí ukazujú, že vývoj Turecka smeruje skôr k smerov, smeruje skôr k islamistom moslimskej spoločnosti veľmi ostro. A potom sa hovorí aj o arabských disidentov, ale, ak, disidentoch, ale akí disidenti, z čoho? A znovu to treba uh, po, uh, E, vidieť aj v súvislosti so susedskými krajinami alebo Turkami žijúci v susedstve a potom sú označovaní za disidentov, ale ako? Potom je tu vzťah s Izraelom, silný antisemitizmus. Takže všeobecne môžeme povedať, kde sa presne smer, kam presne smeruje vývoj tureckej spoločnosti a aký dopad to bude mať na tých Turkov, ktorí patria do sekulárneho tábora a mali by sme na to poukázať, poukázať na to, že čo chce Erdoğan dosiahnuť s republikou Turecko. Chce dosiahnuť Islamskú republiku a Irán a potom e, to má veľký dopad na naše vzťahy s Tureckom a to už ani nehovorím o prístupovom procese. A e, ďakujem za pozornosť a určite postupíme aj pozmeňujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne, pán Belder. A teraz prichádzame k ďalšiemu. Mariette Šáke za Alde, ďakujem pekne. Ďalšia rečnička. Nebudem hovoriť dlho, pani spravodajky Katy Píry naozaj napísala dobrú správu. Opäť sa ukazuje, že e, Európsky parlament je zásadový a jasne hovorí o svojich vzťahoch s Tureckom a dúfam, že budeme pokračovať podľa takýchto línií. Je mi ľúto, že to je jediná inštitúcia, ktorá sa takto správa. Katy dala na prvé miesto zákony, aj v dôležitých prípadoch jednotlivcov. Hovoríme tu o uväznených, ako Osman Kavala. A takisto hovorí o systematických problémoch kedy sa rozkladá právny štát, oddelenie právomoci exekutívy justície a samotné demokratické princípy, ktoré sú zásadné. Je to veľmi dôležitý odkaz k situácii minorít, LGBTI, žien, detí, k situácii online. Takže celkový tón, dôraz na právny štát a dô- konsekvencie, ktoré treba vyvodiť, toto všetko má vysokú závažnosť. Chápem, že treba ponechať otvorenú možnosť vytvoriť colnú úniu a zároveň je zásadne dôležité, že netreba akceptovať len transakčné vzťahy, ktoré by vyplynuli z prístupového procesu. To by bolo nesprávne. Hodnoty by vždy mali byť na prvom mieste a ja skutočne trvám na, na tom, aby sme to počiarkli, aby sme to zdôraznili. Alternatíva dohoda o migrácii, to bolo dosť cynické. Bol, povedali, že musíme nájsť dobré riešenia pre e, cudzincov, ktorí sa usadzajú v Turecku ako utečenci. Ide tu aj o našu zodpovednosť, aby tam ľu- s ľuďmi sa zaobchádzalo dobre a aby problémy ako sexuálne vykoristovanie, detská práca a ďalšie problémy, aby sa tam riešili náležitým spôsobom. Záverom chcem odkázať na nedávnu návštevu Výboru pre ľudské práva. Bolo môjim potešením byť súčasťou e, tejto delegácie. Traja ministri potvrdili, čo sme si prečítali už v tlači a inde, že turecká vláda má záujem zlepšiť svoje vzťahy s Európskou úniou. Verím, že je dobré, že sme si to jasne povedali. Bo, bolo by treba viac činov a nielen slova, aby sme boli presvedčení, ale povedzme, že to je konštruktívny prístup, lebo tak veľmi sa eroduje celý právny štát, že už naša dôvera v Turecko má veľké trhliny. Čo sa týka znovu vybudovania dôvery, musíme mať prístupovú cestu otvorenú k ministrom vo vláde, vrátane spravodajkyne. A myslím si, že postoj, ktorý sme videli zo strany Turecka, keď e, nebudujú konštruktívne vzťahy, konštruktívne vzťahy osobné, to nemá žiadnu budúcnosť. Dúfam, že zmenia svoj tón a prístup. Ďakujeme pani Marieče Šáke. A teraz má slovo pani Valého. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Poprosím, aby ste si dali sluchatka na uši. Počkám. Áno, v tejto správe, ktorú predložila komisia, uh, ide o správu, ktorá pochádza ešte z roku 2007 a je naozaj zvláštne, že musíme toľko čakať, aby sme mohli sa nad tým vôbec zamyslieť. Ale však je to dobré a to z viacerých eh, dôvodov aj keby sme mali čakať ešte roku 2019, kým pustíme opätovný dohľad nad Tureckom. Nechcem povedať, že je to chyba spravodajcu, len sa pýtam, že prečo toľko času muselo uplynúť, kým túto správu máme k dispozíciu pretože eh, vtedy ešte neboli udalosti, ktoré sa tam teraz dejú. Naše stanovisko je tu jasné. Nechceme sa opierať len o to, čo sa stalo v roku 2017, skôr v roku 2018, aby sme mohli túto našu úvahu e, zamyslieť e, alebo zohľadniť inak pri práci na tejto sprave tento rok v lete. Som sa e, som navštívila Diyarbakir a Ankaru a hm, to nie len kvôli tomu, aby som sa pozrela zblízka na proces s niekoľkými ľuďmi. Sú to okrem iného aj naši kolegovia z strany zelených, eh, ktorí sa vyslovovali proti invázii. Neboli tam sami, bolo tam oveľa viacej obvinených a preto ja si nemyslím, že by eh, boli prepustení, keby nebol nastal taký rozruch mimo Turecka, mimo územia Turecka, keby nebolo toľko pozorovateľov a komentátorov tohto súdneho procesu k dispozícii, keby sa to neobjavovalo v televízii a tak ďalej. Oni vôbec neboli prepustení úplne na slobodu. Tí dvaja boli prepustený až e, po čase, ale v januári začal nový proces. Pardon, začne nový proces a to možno bude dôvod, aby sme sa opätovne vrátili do Turecka, aby sme sa pozreli zblízka na tú situáciu. Je dôležité, aby sme opäť nestracali e, z očí Turecko a to vo všetkých e, aspektoch. A preto je dobré, že sa tam táto spoločná delegácia vybrala. E, to však nestačí, je potrebné tam byť e, na mieste. Keď som navštívila aj Bakír, tak som nahliadla aj do oblasti Súr, ktorá bola zničená práve týmto konfliktom, ktorý tam prebehol. Tam je možné podstate len výjsť na stenu a pozerať, a teda na múr a pozorovať celú tú oblasť. Sú tam také múry. Pri rekonštrukcii sa no, nič nebuduje v starom štýle. Jeden z navrhov je vybudovať nákupné centrum. Avšak je to oblasť, ktorá je veľmi postihnutá konfliktom A sú tam projekty, ktorých cieľom je búrať staré stavby, ktoré sú kultúrnym dedičstvom a stavať nové moderné stavby, ako to nakupné centrum, ktoré som spomínala. Takže ja rada prispiejem pozmeňujúcimi návrhmi k tomu vianočnému stromčeku. A potom ste mali ešte niekoľko otázok na pána Demirtaša. Katy už e, spomínala o tom, Eh, to bude potrebné tiež zmeniť. A potom tu ešte sa chcem venovať bodu 13, eh, čiže formálnemu pozastavaniu eh, vyjednávania v prístupových rokovaniach s Tureckom. Mňa by zaujímalo, ako to súvisí s tým, že napriek tomu, z IP pôjdu financie, pretože toto je naviazané takisto aj na proces predstupových rokovaní, čiže bude možné pozastaviť eh, prestupové rokovania a pokračovať eh, s financiami z nástroja IPA. To je tak troška v rozpore v rámci tohto stanoviska k tejto správe. A potom, pokiaľ ide o organizáciu colnej únie, ja súhlasím s pani Šáke. Toto nestačí. Nemôžeme zmodernizovať eh, colnú údiu skôr, ako by sme uh, sa nepozerali na konkrétne výsledky, až kým neuvidíme to, že situácia v Turecku sa naozaj mení smerom k demokratizácii. Mali by sme si stanoviť kritéria a požiadavky ešte predtým, než urobíme ďalší krok, pretože ja ani uh, trošku neverím Erdoganovým sľubom, čo všetko urobí. Aj tu potrebujeme upresnenie textu. Ďakujem. Thank you, Ms. Valero. Ďakujeme, pani Valero. A teraz za GUE NG. Bude tieňový spravodajca pán Hadži Dakiu hovoriť. Ďakujem pekne, pán predseda. Je pravda, že v poslednom čase, možno za posledný rok, Turecko ukázalo troška e, svoju disponibilitu z očívači požiadavkám Európskej únie. A zopakovala to aj počas e, navštevy zmiešanej delegácie. Avšak e, napriek tomu si myslíme, že ide len o slova, pretože pokiaľ ide o činy, tak tam nevidíme to, že by Turecko sa snažilo naozaj priblížiť našim hodnotám, hodnotám hlasaným EÚ ani pokiaľ ide o dodržiavanie demokracie v ich štáte. Takže tu by som sa venovali jednému dôležitému bodu a síce zlepšeniu celnej únie medzi EÚ a Tureckom. My sa domnievame, že v súčasnosti Turecko je motivované uh, Eh, tým eh, eh, stanoviskom, že je potrebné zlepšiť colnú úniu. Avšak ak sa vyjadríme v prospech tohto zlepšenia colnej únie medzi nami a Tureckom, tak budú mať dojem, že takýmto spôsobom budú môcť využívať výdobytky celnej únie bez toho, že by to bolo spodmienené niečím. Na druhej strane tu máme otázku vstupu e- Turecka do EÚ. Vždy sme si mysleli, že vstup by mohol umožniť e, štátu, aby sa priblížil k demokratickým hodnotám a možno aj vyriešeniu cyperskej otázky. Avšak teraz je potrebné si uvedomiť, e, že vidíme, že to vôbec tak sa nestalo a Turecko naopak sa vzdialuje možnosti vyriešenia cyperskej otázky. Žiaľ Bohu, sme to zaznamenali tiež aj v tom momente, keď Erdogán až pod nátlaku ustúpil až po veľkom nátlaku vyvolanom zo strany EÚ, takisto aj pán Trump sa vyjadril a vidíme to, že je potrebné aj nátlak iných štátov, aby Turecko vôbec zareagovalo na niečo. V súčasnosti je zrejme, že, že tu nie je vôbec vôľa zo strany členských štátov, aby sme Turecko pohli nejakým smerom a to je veľmi poľutovania hodné. Ďakujem. Pán kolega Schaffhauser. Merci, prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak Turecko, keby Turecko nebolo členom NATO, nikdy by sme nehovorili o predstupových rokovaniach a táto krajina by nikdy nevstúpila do Európy, do tejto civilizácie, do tejto kultúry jedine len veľkým omylom. Nikdy by nebola súčasťou našej kultúry a našej európskej civilizácie. V súčasnosti moji kolegovia sa vracajú alebo objavujú realitu a vidia to, čo sme my videli už na začiatku. Som veľmi šťastný, že som sa tu dozvedel, že ukončíme predstupové rokovania. Je potrebné však byť troška prísnejší. Mali by sme naozaj zaviesť také podmienky, ktoré sa týkajú colných taríf pre tieto krajiny, kde nemôžeme akceptovať eh, ich spôsob, nielen ako oni riadia vnútorné záležitosti, svojho štátu, lebo tam ide o neinterferenciu alebo nevmiešovanie sa do vnútorných otázok, ale aj o otázku Cypru. Nepozeráme sa na Erdogana ako na kresťanského demokrata. Konečne objavujeme, čo to je, kto to je. Je to moslimský brat a jeho jediným cieľom je islamizácia Európy. A pracuje to na tom. Počúvajte, počúvajte, aké sú jeho príhovory či eh, keď sa vyjadruje v nemeckých alebo francúzských komunitách, v Štrásburgu alebo v Nemecku. My momentálne čelíme agresii. Turecko vyhlasilo vojnu Európe a vy mu dávate ešte šancu a dohodu, takú ako chcú. Nie. Je potrebné naozaj prestať vôbec nejakými prestupovými rokovaniami. Ja raz a navždy je potrebné povedať, že keď máme pred sebou nepriateľa, tak je to nepriateľ treba byť prísny, zásadný. Čiže ja naozaj vítam tento pozitívny vývoj, avšak myslím si, že by sme sa nemali vmiešavať do vnútorných záležitostí Turecka, ale mali by sme sa pozerať na to, ako a čo robí Turecko voči nám vôbec toto toto vyjednávanie kvôli migrantom, islamizáciu, ktorý hlása tento prezident, ktorý podporoval islamistov, takisto aj návrh islamských bratov. Toto všetko by malo byť predložené pred nás, aby sme sa konečne spametali a aby sme aj my, aj komisia a aj ESVČ ukázali, že sú schopní pochopiť to, čo sa deje a nie, že naďalej sa budú hrať na nekompetentných. Okay, thank you. Ďakujeme, pán Schaffhauser. A teraz dostane slovo pán Epitedeos. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme vypracovávali správy o tom, čo sa deje v Turecku a čo by Turecko mohlo alebo malo spraviť, aby sa stalo členom EÚ a výsledkom všetkýchto správ je veľká nula. A teraz vidíme, že Európska únia pred Tureckom čelí veľkému pokritectvu. A je veľmi dobré, že Turecko pošlapalo ľudské práva a že či nasilnou, otvorenou alebo skrytou formou pošlapáva aj ľudské práva, že ohrozuje Grécko, že nesnaží sa vyriešiť cyperskú otázku. A Európska únia naďalej chce pokračovať v poskytovaní finančných prostriedkov Turecku, aby sa pokročilo ďalej a aby vzťahy boli udržované s Tureckom. Lebo ak nie, tak eh, Turecko sa nestane európskym štátom. Toto zlepšenie colnej únie, ktoré by viedlo k liberalizácii víz a k to, že poskytujeme finančné prostriedky Turecku, to je to, čo sa snažíme zrealizovať. Avšak Turecko je krajinou, kde už demokracia neexistuje. Kto si myslí, že tie finančné prostriedky, ktoré sú zaslané do Turecka, e, sú priamo zaslané občanskej spoločnosti a nie na podporu Erdoganovej kampane? No, ja sa domnievam, že tá hrozba, že sa colná spolupráca pozastaví s Tureckom, je niečo, čo by sme mali imperatívne spraviť. You, Ďakujeme, pán Epitedeos. A napokon na 4 minúty maximum podpredseda delegácie EU Turecko, pán Kirkos. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať eh, pani Píri, samozrejme, pretože vynik- konala vynikajúcu prácu na tejto správe a súhlasím s ňou s tým, že tie opatrenia ukazujú, že Turecko po tom, čo sa tam stalo, eh, je veľmi ďaleko od toho, čo sme očakávali a že práva ľudí sú tam stále ohrození. Avšak eh, nesúhlasím s tými závermi. Ten prístup eh, v prospech vstupu je proces, akým sa snaží Európska únia nastoli dobré vzťahy s nejakou krajinou. Toto pre nás predstavuje nástroj, ktorý sme použili, ako hovoril kolega, tak troška bez výsledku počas mnohých rokov. Avšak stále to zostáva byť nástrojom v rámci predstupových rokovaní. Avšak ukazuje sa nám tu, že my trváme na týchto vzťahoch. Pretože samozrejme eh, nehovorili sme len o aktualizácii celnej únie, ale doteraz eh, sme ani neurobili. Avšak komisia urobila alebo ukázala cestu, ako by sa to dalo spraviť. Čiže vyslali sme signál Turecku a jeho ľudu, aby sme ukázali, že trváme na tomto nástroji demokratizácie. Avšak je potrebné sa posnažiť o to, o zrealizovanie, bez toho, že by sme odstrihli všetky naše vzťahy a nemali by sme už žiaden vplyv. Je potrebné si uvedomiť, že Grécko a Cyprus nemajú vždy to isté stanovisko. A toto isté platí aj pre rôzne organizácie občianskej spoločnosti v Turecku, pre novinárov, pre rôzne ďalšie organizácie. Toto sú organizácie, s ktorými e, udržiavame vzťahy, a ktoré nie sú vládnymi organizáciami. Čiže všetci títo ľudia vám povedia jedným hlasom, prosím vás, neprestaňte s nami spolupracovať, neprestajte s týmito vzťahmi, pretože toto je jediná páka, ktorú máme na vládu. Jediný možný vplyv. Inak by sme nemali vôbec možnosť e, zareagovať. Teraz e, máme tú úlohu si uvedomiť, aké sú naše povinnosti voči rôznym krajinám, ktoré majú veľkú váhu a použili ju v rámci utečeneckej krízy. Takisto myslíme na našich e, spojencov v Líbii, ale vieme, že v Turecku tu boli e, dohody, ktoré boli podpísané s touto krajinou a musíme si uvedomiť, aké by boli dopady, keby sme vyslali takýto signál, ktorý by hovoril Turecku, že zatvárame všetky brány. Čiže ak e, de facto zamrazíme tieto naše vzťahy bez e, toho, že by tam bol možný vývoj zabezpečiť, tak budeme tými, ktorí prehrajú z oči voči Turecku. Tak. Ďakujem. Všetci títo kolegovia, ktorí mali pridelený pracovný, e, takýto dlhý rečnícky čas. A teraz ďalší, ktorí budú mať e, menej pridelený. Aj keď sme začali 20 minút v predstihu, teraz už sme to dohnali. Takže pán Kuka, nech sa páči dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem oceniť e, našu spravodajkyňu Katy Piri, ktorá svoje odhodlanie a zasadzovanie sa za vzťahy Turecka a Európskej únie si naozaj zaslúži pochváliť. E, pochválim ju aj za realistickú správu. Nie je to asi jednoduché napísať test, text za takýchto okolností, ktoré panujú v Turecku, ale keď si vezmeme do úvahy celkovú geopolitickú situáciu, pre mňa je nešťastné, že táto posledná správa je správa o regrese a nie o pokroku a portretuje zhoršujúcu sa situáciu v Turecku e, v súvislosti s právom a základnými slobodami. Oceky 4, 5, 6 a 14 sú veľmi silnými e, stanoviskami s dôrazom na justičné e, a ďalšie slobody. Ale budeme aj kritický. Európsky parlament potrebuje nájsť spôsoby, ako komunikovať s našimi náprotivkami v Turecku v parlamente s poslancami, či už formálnymi kanálmi ako GTC, alebo prostredníctvom poslancov na všetkých stranách politického spektra. Aby sme vyslali signál, obyvateľstvu, ktoré má pocit, že sú prepojení s európskymi hodnotami, tak je dôležité mať na mysli, že sú tu viaceré uličky, cez ktoré môžeme spolupracovať, bezpečnostné otázky, klimatické zmeny a ďalej, ďalšie. To sa dá urobiť iba vtedy, ak Ankara urobí krok tým správnym smerom. Jeden z pozitívnych signálov by mohol byť implementácia odporúčaní Bernátskej komisie k tomuto spomínanému ústavnému, e, ústavnej novelizácii. Ďakujeme pekne Edvardovi Kukanovi. Ďalším za SAD je pán Boščináru. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Začnem tým, že pochválim vynikajúcu prácu kolegyne Katy Piri. Vynikajúca, presná, fakticky správna správa, ktorá naozaj si e, zaslúži potlesk. Skrátim to vážne beriem všetko, čo je napísané v správe. Je to vyvážený tón, ktorý takisto pán Kirkos, vážený kolega, povedal, to, čo povedal, e, má svoju váhu, lebo treba sa opýtať, čo ďalej. Pretože tento parlament končí a bude tu nový parlament v novom zložení. A ja by som k tomuto chcel povedať dve veci. Poprvé, je zásadné, udržať otvorené dvere, mnohé dvere k spolupráci s Tureckom a jedný z týchto dverí by mohla byť, že zmodernizujeme colnú úniu. Premyslíme si implementovanie tejto modernizácie, pretože máme tu časovú tieseň a možno, že sme už stratili dva roky, pán predseda, a ďalší parlament možno začne niekedy v roku 2020 iba sa ale rozhliadať, čo je možné urobiť. A druhá vec, e, posilníme spoluprácu v oblasti migrácie a bezpečnosti a boja proti terorizmu z pragmatických dôvodov a nie kvôli pocitom a emóciám. Obe strany potrebujú sa navzájom. A záverečná poznámka, pán e, predseda. Neberme agendu e, medzi Tureckom a EÚ ako rukojemníka pre rozličné čiastkové agendy. Ďakujem. Ďakujem vám, pán Boščináru. A teraz za skupinu ECR pani Teo Chaurus. Nech sa páči. Predtým, než sa vyjadrím, by som chcela povedať len predsedníctvu, že podľa informá- našich informácií sme dostali výhražné výražný list, aby sme nenavštevovali Turecko. Europol nám poslal tieto informácie, parlament už je o tom informovaný. Museli sme pozastaviť eh, konanie našej návštevy, našej delegácie, avšak ja trvám na tom, aby sme tam išli. Súčasná situácia, ako aj eh, súčasný postoj vlády proti demokracii, ktorý sa obracia proti ďalším menšinám, ktoré žijú v Turecku, ako aj proti vlastnému obyvateľstvu, sú toho dôkazom. Tak ako to povedal kolega, tieto osoby od nás očakávajú, že ich že ich neopustíme, avšak treba si uvedomiť, že nemôžeme ani o, podraziť náš ľud, takisto aj Cyperčanov, ktorí o, čelia hrozbám etnických čistiek už roky. Či Turci v Syrii, v Iraku, či Turci v Syrii, v Iraku, všade vlastne sa mstili a potlačovali ľudí na území, ktoré obsadili. Toto je systematický proces eh, podporovaný vládou. Pokiaľ ide o cyperskú otázku, my žiadame, aby Európska únia stanovila zásadné princípy tejto dohody k tejto otázke. V súčasnosti to, čo sa deje, to je totálny apartheid. A niečo, čo ide voči oh, princípom EÚ. A takisto je potrebné naozaj urobiť niečo pre cyperský ľud. My, čo žiadame, je ako základ pre cyperskú otázku to, aby ľud sa mohol sám rozhodnúť bez vonkajšieho zasahovania, pred vonkajších tlakov a žiadať e, Turecko, aby dodržiavalo všetky demokratické zásady. A preto je potrebné, aby obsah týchto dohôd naozaj bol implementovaný v Turecku. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pán Ali. Pán predseda, pani Piri, chcem E, zablahoželať spravodajkyni za túto správu, ktorá hovorí o poslednom vývoji v Turecku. Niekoľko slov k migračnej kríze. Pani Piri správne poukazuje na to, že Turecko zohralo dôležitú úlohu pri riešení migračnej krízy a Turci to riešili s veľkou pohostinnosťou a ponúkli E, strechu nad hlavou viac ako 3 miliónov ľudí. Teraz máme nové informácie. Ja som z Bulharska, kra, hraničiaca krajina s Tureckom a vieme, že miestni obyvateľia a, a medzi miestnymi obyvateľmi a pristahovalcami, utečencami vzniká veľké napätie. Napriek tomuto veľkému tlaku títo partnery ukázali, že sú stabilnými pri riešení problematickej E, situácii. Takže Turecko je našim najväčším, šiestým najväčším obchodným partnerom. Je to dôležitý trh pre EU, to je správne. Tá, po, na to poukazuje aj pani Píry. V tejto správe komisia zachádza do detajlov a hovorí, že je to vyspelá trhová ekonomika a že Turecko naďalej zosúľaďuje svoje právo z AKI i keď pomalenčím tempom, najmä v dôsledku migrácie. Musíme pamätať na to, keď hodnotíme situáciu. Preto by som chcel povedať to, čo je hlavné, to je formálne pozastavenie rokovaní s Tureckom. Chcem poprosiť pír, pani Piri, ak sa to e, navrhne, aký bude potom rámec spolupráce. Vo vašej správe na jednej strane uvádzate presadzovanie vízovej liberalizácie a colnej únie, to je dôležité. A na druhej strane hovoríte, že rokovania o pristúpení treba pozastaviť, zastaviť. Ako môžeme dosiahnuť pokrok, keď zamrazíme rokovania? Myslíte si, že tento scenár nás priblíži k cieľu, keď spládime všetky mosty? Celkové pozastavenie rokovaní by aj negatívne ovplyvnilo občianskú spoločnosť a nepriblížilo by to turecký ľud k EÚ aké posolstvo vysielame občianskej spoločnosti týmto, pretože ich názor je presne opačný. Myslia si, že treba mať intenzívnejší dialog. Ďakujem, pán Ali. Pani Sakurafa, dve minúty. Ďakujem pekne. Je zrejme, že s Správa Píry, e, jej cieľom je vyriešiť súčasnú situáciu. Je veľmi dôležité, aby sme sa venovali otázke zasielania finančných e, prostriedkov, ako aj colnej únie. Avšak e, treba si uvedomiť, že ide o príležitosť zlepšiť naše vzťahy so susedskými krajinami. Naozaj si myslíte, že Turecko zastaví svoju vojnu vplyvu v Stredozemnom mori a že prestane so svojou politikou na Cypre, že určite sa bude snažiť nastoliť právny štát, že sa bude zúčastňovať na celnej únie s Európskou úniou s tým, že to zabezpečí tak, aby postupne sa táto situácia stala akceptovateľnou na Cypre. Je potrebné vedieť, aký bude výsledok ďalších volieb. Politika Európskej únie je politika hlavne jej záujmov. Členské štáty môžu e, sa pozrieť na rozdiely, e, ktoré sa e, dejú, avšak je potrebné bojovať, keď sa deje niečo proti našim záujmom. Ďakujem. A teraz pán Kristoforu. Ďakujem pekne, pán predseda. My by sme si želali brániť princípy Európskej únie, pretože to je jediné právo, ktoré by malo byť dodržiavané a e, to je právo na základné hodnoty, základné práva ľudí. V Turecku každý deň tieto práva sú pošliapavané a všetky tieto roky, kedy Turecko vyrokovávalo s nami svoj vstup, veľmi dobre vieme, že bralo to, čo Európska únia mu poskytovala, všetku tú pomoc a tak ďalej. Avšak čo dala naopak nám? Nič. Uspokojilo sa s tým, že bude bojovať proti základným hodnotám. EÚ odmietla uznať Cyprus. Čiže ak vaša krajina by bola obsadená a Európska únia, ktorej súčasťou by táto krajina bola, by e, nedostávala nič, naopak, a už každý deň by prichádzali utečenci a ktorí by zostali bez obrany, čo by ste robili? Turecko každý deň provokuje, obsadzuje územia na východe svojej krajiny a ak by sa Európska únia prísnejšie zachovala k tejto cyperskej otázke, myslím, že Turecko by dodržiavalo práva eh, ľudí, ktoré žijú v blízkosti ich hraníc. Zamrazenie vzťahov, zamrazenie rokovaní s Tureckom. Áno, toto vítam. Áno, je potrebné toto predložiť ako podmienku pre ďalšie rokovania s Tureckom. Avšak nie je možné predávať zbranie Turecku s tým, že budete vedieť, že Turecko využije tieto zbranie na to, aby zastrašovalo svojich susedov a aby zabraňovalo, aby porušovalo práva krajín v ich okolí sa nachádzajúcich. Už končím, pán predseda, nie je potrebné, je potrebné urobiť niečo preto, aby opätovne Turecko sa zamyslelo nad svojim postojom voči Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem. A štutý rečník za SAD. Najprv, teraz štyria rečníci, teraz pán Papadakis. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv chcem povedať, e, že chcem poďakovať spravodajcovi za e, jeho prácu. Veľmi dobre viem, aká je súčasná realita. V Turecku je to realita, kde e, nikto by nechcel jej čeliť, ktorí sme tu prítomní. E, sme všetci tí, ktorí hlásajú a dodržiavajú ľudské práva. A kto chce ísť e, proeurópskou cestou a takisto aj v rámci vzťahov z tejto krajiny. Avšak žiaľ Bohu, toto nie je realita, ako by sme si želali. Turecko nezabezpečuje to, aby ľudia naozaj mali tieto práva zabezpečené. 40 eh, eh, cyperského územia je okupované touto krajinou a takisto aj cyperská e- hospodárska oblasť, ktorá je súčasťou európskeho hospodárskeho priestoru Európskej únie, ktorá vôbec eh, nepatrí Turecku. A Cyperus potom nemôže naplno prosperovať a nemôže využívať tie prostriedky, ktoré by mohli byť užitočné pre e, celú EÚ. A veľmi dobre vieme, ako Turecko sa chová voči svojim vlastným občanom. V žiadnom prípade zamrazenie vzťahov rokovaní s Tureckom by nemalo umožniť to, aby sa pokračovalo pretože by to otvorilo dvere Turecku, aby ešte viacej utlačalo svoj národ, svojich ľudí, ako aj susedné krajiny, ľudí susedných krajín. Ak budeme sa snažiť liberalizovať víza bez toho, že by Turecko naozaj niečo pre to urobilo, tak to by znamenalo, že eh, nebude to e, tá politika e, cukru a biču, ktorú sme chceli, ale cukru a cukru. A to nechceme. Ďakujem pekne, pán Ilakis. Ďakujem pekne. Žiaľ Bohu, za posledné roky a hlavne za ten posledný rok sa Turecko stalo autokratickým štátom, ktoré sa viacej a viacej vzdialuje Európskej únii. E, prezident Erdogan sa zmenil na sultána ktorý je všemocný. A toto nám neponecháva na výber, ako Európskemu parlamentu je potrebné ukončiť okamžite všetky rokovania. Pán Dimirtas Tas je ešte stále vo vezení. Európska rada pre ľudské práva pardon, Rada Európy pre ľudské práva sa domnieva a vyjadrila sa v tom zmysle, že toto uväznenie je nezákonné počet e, žiadateľov o politický azyl v Grécku sa znásobil niekoľkokrát. Kritéria skodania, čiže kodanské kritéria, musia byť naplno dodržiavané. Máme tu tiež e, otázku greckého vojaka, ktorý sa stratil v Turecku. To je ozajstný vojnový čin. Kasus Belli. Pokiaľ ide o cyperský ľud, tu je to ešte vypuklejšie e, právo na práva ekonomického patriarchu sú potlačané, pošlapávané každý deň toto sú body, ktoré by mali byť zdôraznené. Veľmi pekne ďakujem kolegom za ich spoluprácu a dúfam, že táto správa a pozmeňujúce návrhy nebudú jediným vianočným darčekom. Dúfam, že sa nám podarí troška okrašliť girlandami tento túto správu a pomoc kolegom v tejto práci. Ďakujem. Of... Vidím, že tu veľký záujem uh, greckých kolegov o túto tému. Nikdy som nepočul naraz toľko grečtiny v našom výbore, ako teraz pri správe Katy Piri. A teraz pán Mauridis. Ďakujem, pán predseda. A ešte raz po grécky v, tomto, v tejto rozprave. Apologúme. Prepačte, zabudol som si zapnúť mikrofón. Pán predseda, budem pokračovať vo svojom rodnom jazyku. Spravodajkyňa sa venovala veľmi ťažkej téme. Nechcela by som byť na jej úlohe, na jej mieste, pardon. vieme, že táto správa na základe skutočnosti popisuje veľa faktov, kde bolo potrebné mať veľa odvahy. Všetky tieto štatistiky ohľadom súčasnej reality v Turecku po porušení zásad právneho štátu, ľudských práv, absolútne nezohľadňovanie rozhodnutí súdneho dvoru EÚ a tiež spravodlivosť v Turecku to je jedna z vecí, ktoré slúži ako nástroj v rukách tureckej vlády. Avšak ak by sme chceli byť čestní, myslím, že mali by sme sa dopracovať k takému záveru, že už nejde o demokraciu, pretože toľko práv tam už bolo pošlapaných, že demokracia to už vôbec nie je. A potom ste mi položili otázku, čo robí Turecko čo robila počas týchto rokov. Ja nechcem odpovedať na túto otázku. Chcem hovoriť o budúcnosti. Čo môžeme urobiť teraz? No, Turecko musí splniť všetky svoje povinnosti, všetky svoje úlohy voči EÚ a tým, že začne od vyriešením otázky z Cypru. A potom sa mi zdá byť veľmi absurdné, že sa zamýšľame nad tým, ako budeme bojovať proti islamskej agende Erdogana na Balkáne, zatiaľ čo nerobíme nič, preto aby sme bojovali proti jeho prístupu a proti islamskému postupu v rámci EÚ a hlavne na severe Cypru. Okrem toho, toto nie je právny štát, ktorý máme brániť, ale aj európske záujmy, ktoré sú naozaj ohrozené na východe Stredozemného mora, tejto stredozemnej oblasti, pretože inak e, budeme z očí v oči Turecku stať. A pán Funzulika je posledným rečníkom, ktorý sa hlásil o slovo. E, pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem vyjadriť ďalšej téme. Ďakujem veľmi pekne. To je dobrá správa. Takže tu dostanete slovo na ďalšom kole. A teraz sa chcem spýtať, či pán Popovský z komisie a pán Fralizen e, z delegácie by sa chceli vyjadriť. Takže najprv pán Popovský. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. My vítame, vítame úsilie Katy Piri popísať hlavné problémy vo vzťahoch medzi EÚ a Turecko dobrým vyváženým spôsobom. Viackrát sme o tom hovorili, keď ste pripravovali tento text. Zdieľame mnohé z obav, ktoré sú tu uvedené a vyjadrili sme ich na, pri mnohých príležitostiach, najmä pokiaľ ide o slobodu prejavu právny štát, nezávislosť súdnictva a základné práva váš návrh e, je taký istý ako posúdenie komisie uvedené v správe 2018 rozšírenie. Chcem poukázať na niekoľko znepokojivých bodov a odpovedať na niektoré odporúčania, ktoré tu zazneli v správe. Nás znepokojuje zvýšený počet akademikov, novinárov, vedcov, ľudskoprávnych obhajcov, poslancov, vracanie pána Demitaša, ktorí sú zatknutí napriek rozhodnutiu Európskeho súda ľudského práva, ktorý vyzval po, e, e, k jeho prepusteniu a bolo to veľmi jasne formulované v znení. A potom sú tam aj vysokoprofilové osoby ako Osman Kavala, Ingrid Aksakolu, ktoré, ktorí boli zatknutí. To všetko ohrozuje individuálne práva, právo pre, slobody prejavu a vidíme, že občianská spoločnosť je aj naďalej vystavená tlaku a že pracuje v priestore, ktorý sa stále zmenšuje. Opakovane sme vyzývali Turecko, aby sa venovalo výčitkám Benátskej komisie a súdu pre ľudské práva, pokiaľ ide o kontrolné mechanizme potom, ako nastal prezidentský systém. Očakávame, že reforma justície bude vypracovaná v úzkej spolupráci s Radou Európy. To sme tiež povedali. Pokiaľ ide o predstupovú pomoc, a tu chcem povedať, že sme nemali žiadnu e, dohodu k rozpodu, e, rozpočtu na rok 2019. Zmierovanie zlyhalo, ale myslíme si, že je veľmi dôležité, aby sme zaručili dosť peňazí na to, aby sme peniaze orientovali na demokraciu, základné práva, právny štát a občianskú spoločnosť. Takže je dôležité, aby Turecko sa naďalej zúčastňovalo na našich programoch, ktoré posilňujú našu E, spoluprácu a programy občianskej spoločnosti ako Erasmus Plus a Horizon 2020. V tieto fondy spravuje vo veľkej miere komisia, najmä v oblasti občianskej spoločnosti a chceme aj naďalej takto pokračovať. Máme túto politiku pre budúce obdobie, veľmi jasne sme to aj povedali našim tureckým partnerom, ale na to potrebujeme prostriedky, zdroje a obávam sa, že ak by sa návrh navrhovaný e, rozpočtu týmto parlamentom schválil, tá komisia by nemohla realizovať zvýšenú podporu. Chcem ešte povedať, že Turecko je jedným z našich najbližších a najdôležitejších partnerov. EÚ má jasný záujem o stabilné, bezpečné, demokratické Turecko a preto je tak dôležité, aby sme zachovali, udržali dialog a zapájali sa do rôznych foriem spolupráce doprava, ekonomika, energetika. Zajtra vysoká predstaviteľka Mogherini a komisár Hahn pôjdu do Turecka, budú mať dialog na vysokej úrovni s tureckou vládou, budú tam ďalšie odvetvové dialógy, ktoré sa uskutočnia koncom roka, napríklad do energetika, začiatkom budúceho roka o hospodárstve. Máme zdieľané záujmy, ako je modernizácia celnej únie, to sa spomína v správe. Máme úzke hospodárske vzťahy s Tureckom a preto chceme zvýšiť našu, náš dialog a spoluprácu v boji proti terorizmu alebo napríklad v takej otázke, ako je konflikt v Sýrii. Pokiaľ ide o e, to zmodernizovanie celnej únie, tak chcem povedať, že chceme sa na to pozerať, aj naďalej sa pozeráme ako na vec, ktorá prospeje EÚ aj Turecku i keď vidíme, že rada chce začať tento proces len vtedy, ak sa ak to umožnia politické okolnosti. Udržateľný pokrok v našich vzťahoch je možný len vtedy, ak Turecko dôveryhodne e, zastaví e, regres v mnohých základných bodoch a potom bude zlepšovať e, bilaterálne vzťahy so všetkými našimi členskými štátmi a taktiež bude zlepšovať vzťahy so susediacimi štátmi. Ďakujem, pán Popovský. A teraz pán Vkarlesen. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci, budem stručný. Nechcem zopakovať, čo tu už povedal pán Popovský. Vonkajšia služba zdieľa názor komisie, pokiaľ ide o situáciu v Turecku v plnej miere, ako aj o našich vzťahoch a je jasné z vynikajúceho návrhu správy spravodajkyni, že je mnoho oblastí, ktoré vyvolávajú vážne znepokojenie v Turec- e, a pokiaľ o situáciu v Turecku, napríklad základné práva a nezávislosť súdnictva. Ako sa už povedalo, vysoká predstaviteľka komisár Hahn pôjdu do Turecka dnes, dnes tam vycestujú a na svojich rokovaniach zajtra budú o týchto bodoch hovoriť v kontekste e, politického dialogu na vysokej úrovni a budú hovoriť aj o témach, ktoré sú dôležité pre EÚ a Turecko a budeme a, a kde aj dobre spolupracujeme, máme rôzne otázky politik, kde tak spolupracujeme. Turecko je mimoriadne dôležitým susedom EÚ, blízkym partnerom, kľúčovým hráčom v regióne strategického významu pre EÚ a preto je dôležité, aby sme pokračovali v našom dialogu s Tureckom a nechali všetky kanály komunikácie otvorené, pracovali na problémoch, snažili sa riešiť rozdiely a nachádzali spoločné riešenia. Pokiaľ ide o základné práva, musíme vidieť zásadné zlepšenie. Občianská spoločnosť žiada naše zapojenie, našu angažovanosť a potrebuje aj našu finančnú podporu. A preto sa veľmi obávame, tak ako komisia, že ďalšie zníženie IP, ktoré sa navrhuje, by mohlo podkopať dosahovanie našich cieľov vo vzťahu s Tureckom. Dúfam, že to prehodnotíte a tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu na doladení tejto správy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Frelison. Teraz Katy Piri, môžeš to zhrnúť? Dve minúty. pol pre pána Broka v, tejto, pri, v tomto prípade. Ďakujem kolegovia za túto debatu. Žiaľ, je to iná debata ako tá, čo sme mali pred piatimi rokmi a nie je to len zmena e, ideológie, ale je to dosledku dôsledku zmeny v Turecku. Myslím, že sme to tu všetci dneska počuli. nemôžem teraz konkrétne odpovedať na všetky otázky, dve minúty nestačí, ale chcem povedať dve veci. Veľmi súhlasím s tým, že nie som za len transakčný vzťah s Tureckom, takže návrh v správe, ktorý hovorí, ja neviem, otvorenosť možnosti a tak ďalej, ak by to mala byť transakcia bez akých, akýchkoľvek hodnot vo vzťahu s Tureckom, to nie je to, čo tam píšem. Určite to tam nepíšem. A potom k tým kolegom, ktorí hovorili o tom, či by sme mali alebo nemali formálne ukončiť rokovania s Tureckom. Áno, ja súhlasím. Nestretla som sa s nikým v Turecku, ktorý by ma požiadal, aby som eh, bola za pozastavenie rokovaní. Ani občianská spoločnosť, ani opozícia, ani odbory to nežiadajú. Takže ako je možné, že to v tejto správe súvisí to s dôveryhodnosťou Európskej únie s dôveryhodnosťou, že ak to myslíme vážne a myslím si, že máme byť vážni, keď rozhoduje, rokujeme o vstupe s krajinou, že máte aj jasné stopky a tieto stopky sa prekročili. Ale samozrejme, že máme úplne iné ideologické názory v tomto parlamente. Niektorí už pred desiatimi rokmi nechceli, aby Turecko vstúpilo. Ja osobne som si vždy myslela, že Turecko patrí do Európy ale hodnotím vládu podľa jej politik. A tieto politiky e, ma viedli k mojim záverom a odporúčaniu ukončenia rokovaní. A viem, že ešte posledná poznámka. To, že by sme nič neurobili, ako niektorí z vás navrhujú, to neurobme. Neurobme colnú úniu, neurobme to, neurobme hento. Tak povedzte mi, ako to pomôže nám aby sme mali demokratickejšie, ekonomicky stabilnejšie Turecko. Ako to pomôže demokratom v Turecku? Takže ja som pripravená rokovať o stratégii parlamentu, ale nesmieme byť v pozícii, že nič nebudeme robiť, lebo veci vyzerajú zle. Teším sa na ďalšie rokovania s vami. Ďakujem, Katy. Kolegovia, lehota je 11. december o 11. pre pozmeňujúce návrhy. A dneska sme už veľakrát hovorili o Vianočnom stromčeku. Táto správa sa týka prístupového, prístupového rokovania s Tureckom, tak len pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú tohto rozsahu pôsobnosti správy budú prípustné. Takže ani e, e, žiaden vianočný stromček, teraz bod 16 a 17. Tieto dva body zoberieme spolu, pretože sú to stanoviska k dvom legislatívnym spisom, kde je e, gestorom LIBE. Prvý sa týka vytvorenia E, časti integrovaného, teda fondu pre integrované riadenie hraníc a tak ďalej. A druh, spravodajca je pán Kukan, druhý spis sa týka vytvorenia fondu pre azyl a migráciu, spravodajca pán Vistisen a e, e, lehota pre pozmenujúce návrhy bol 9. november Hlasovať sa bude 6. decembra a teraz dám slovo obom spravodajcom, aby vyjadrili svoje stanovisko a vyjadrili sa k pozmeňujúcom návrhom, ktoré dostali od kolegov. Najprv dostal slovo pán Kukan. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať kolegom za pozmenujúce návrhy k tomuto nariadeniu. V prvom rade sa chcem vyjadriť ako som ja pristupoval k tejto správe? Ja podporujem návrh komisie. Môj návrh správy navrhuje len minimálne úpravy, ktoré posilňujú finančný rámec pre efektívne riadenie hraníc. Ja sa pozerám na toto nariadenie ako príspevok migračnej politike v nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci. Vítam zvýšené finančné prostriedky v tomto fonde a zvýšenie pružnosti, ktorá má pomôcť riešiť objavujúce sa problémy v pri, e, pri spravovaní, pri riadení hraníc. Myslím si, že treba venovať aj osobitnú pozornosť na tomu, aby sme zabezpečili koherentnosť a synergie medzi týmito nástrojmi a ďalšími finančnými prostriedkami pre riadenie hraníc. Či už je to, sú to finančné nástroje externého charakteru alebo iné nástroje alebo fondy s vonkajším rozmerom, ako napríklad Fond pre azyl a migráciu Takže niekoľko pripomienok k pozmenujúcim návrhom. Ako som povedal, pre mňa je toto nariadenie súčasťou rámca a má to posilniť e, riadenie hraníc a zvýšiť internú bezpečnosť v rámci hraníc EÚ. Pokiaľ ide o členských štátov, tak si myslím, že by členské štáty mali mať dostatočnú pružnosť aby prebudovali svoje kapacity a umiestnili ich tam, kde sú potrebné. Súčasne ale posilnená spolupráca medzi členskými štátmi predstavuje kľúč k tomu, aby e, riadenie hraníc dobre fungovalo, management hraníc dobre fungovalo. Spolu som dostal 157 pozmenujúcich návrhov. Niektoré z nich žiadajú o vypustenie, napríklad e, utlmovanie hotspotov alebo pomo- alebo využívanie externých fondov, tie nemôžem podporiť. Ja si myslím, že potrebujeme synergie medzi nástrojmi a takto sa to dá zaručiť. Nemôžem podporiť ani vypustenie odkazov k tretí, podpore tretich krajín z fondu a pre e, rozdeľovanie finančných e, obálok. Chcem podporiť tie návrhy, ktoré sa týkajú úlohy a dohľadu Európskeho parlamentu nad týmito fondami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Eduardovi Kukanovi a teraz pán Vistisen. Ďakujem. Milí kolegovia, spoluspravodajci, vítame zvyšenú úroveň e, rozpočtových prostriedkov pre finančnú obalku, ako aj väčšiu flexibilitu pri riešení migračných problémov. Stanovisko navrhuje prioritizáciu rozpočtov s tretimi krajinami, tak aby sme dokázali potlačať nezákonnú migráciu a napomáhali návratom a e, prijatiu. Ďalej tu hovoríme o dôležitej potrebe zamerať sa na rozvoj partnerstier a spoluprácu s ne-EU e krajinami, tak aby sme odrádzali od nelegálnej migrácie napríklad vytváranie externých azylových centier a návratové postupy. Potom tam máme ďalšiu skupinu návrhov, kde chceme mať dostatok prostriedkov členských štátov, aby sme mohli realizovať smernicu o návratoch a mali dobré stratégie návratu, tak aby sme odradili od e, E, migrácie do Európy a nenahrávali pašerákom s ľuďmi a podobne. Pozmeňujúci návrh 5 stanovisko hovorí, že žiadne neziskové entity zapojené do takýchto krokov nebudú opravnené dostať prostriedky. Prvé pozmeňujúci návrh stanovisku zdôrazňuje, že zásadu solidarity, ktorá nemá byť nadradená z vrchonosti členských štátov v azylovom konaní a právo určiť hodnotu pri, mm, e, prijatia ekonomických migrantov v súlade s článkom 79 zmluvy pri rešpektovaní zásady solidarity. Teším sa na spoluprácu so všetkými tieňovými spravodajcami na tejto správe a teším sa na debatu, ktorá nás ešte čaká. Ďakujem veľmi pekne, e, Anders Vistisen. A teraz dvaja tieňoví spravodajcia, pani Brota a pán, potom pán Funzulika. Elmar Brok ako prvý. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť. Chcem sa vyjadriť za EPP k Fondu pre azyl a migráciu. My to vítame, naša skupina to víta. Vítame návrh komisie, to mám na mysli. A vypočul som si aj tú debatu o Turecku, ktorá tu bola pred chvíľou. A Turecko prijalo trikrát viac vojnových e, migrantov zo Sýrie než celá Európa. A tým nám pomáha a máme preto menej migrantov v Grécku. To musíme zohľadniť aj v našich diskusiách. Keď hovoríme o správe e, o Turecku. Návrh komisie je vhodný, nača- dobre načasovaný návrh, ktorý je potrebný, aby sme mohli reagovať na prílev migrantov do EÚ. A tieto, fond- tieto prostriedky sa využijú tak, ako to potrebujeme. Mohli by sme takto plniť naše povinnosti, ktorí potrebujú mm, medzinárodnú ochranu. Umožníme návrat osôb, ktoré nemajú právo zostať a EÚ podporuje riešenia, ktoré nahradzujú neregulérne, nekontrolované toky tak aby boli vytvorené bezpečnejšie cesty. Toto sú tie tri oblasti, kde potrebujeme konať a hľadať riešenia a nájsť ich. EPP víta návrh komisie a myslí si, že je to prístup, ktorý vyvažuje všetky tieto tri aspekty azylu, migrácie, integrácie a boja neregulérnej migrácie. Je to dobre formulované a zodpoveda toto súčasnej problematike alebo situácii v oblasti migrácie. EPP hovorí, že my sme spoločnosťou, ktorá stojí na hodnotách a môžeme byť hrdí na to, čo sme dosiahli na základe takejto rovnováhy a teraz robíme to, čo treba spraviť a musíme sa držať našich hodnot a povinností a zodpovedností. Kľúčovou hodnotou EÚ bola vždy solidarita. aj solidarita s osobami mimo EÚ, to je potlačanie tých príčin, tam sme nie až takí dobrí doteraz, a musíme byť solidárni aj s tými, ktorí sú v EÚ. Keď budeme riešiť migračnú výzvu, solidarita vo forme zdieľania bremena musí zostať dôležitou dôležitým aspektom politiky. Chcem povedať ešte niekoľko vecí k bod, veciam, ktoré chceme zdôrazniť v našich pozmeňujúcich návrhoch. Myslíme si, že musíme posilniť spoluprácu s tretimi krajinami a v tomto procese by sme mali koordinovať naše činnosti v rámci rôznych nástrojov, ktoré má EÚ. Keď posilníme spoluprácu, mali by sme tam zdôrazniť aj potrebu spolupracovať na zahrnutie, na, na uzatvorenie readmisných dôhod s partnermi. Treba spraviť viac na potláčaní obchodovania s ľudskými bytostiami, čo je obrovskou ľudskou tragédiou, ktorá vyvoláva obrovské utrpenie ľudí. Takže my podporujeme takéto návrhy a tešíme sa na konštruktívnu spoluprácu s ostatnými politickými skupinami. Ďakujem. Thank you, Emma Borg. Now, Mr. Thank you very much, uh, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. Ako tieňový spravodajca by som rád zablahoželal pánu Kukanovi k vynikajúcej práci. Naozaj som si prečítal jeho odporúčania a návrhy komis- k návrhom komisie, ale treba povedať, aké vyvážené sú e, pozmeňujúce návrhy 1 a 2. Nie som si však istý o pozmeňujúcom návrhu 3, ktorý navrhuje konečný dátum na aplikáciu nariadenia. To pravdepodobne zasahuje alebo presahuje e, právo moci výboru AFED a možno by bolo lepšie to skoordinovať so spravodajcom LIBE na túto tému. Za ostatných niekoľko rokov sa pridal, prijalo množstvo opatrení na výzvy, ktoré súvisia so silnou externou hranicou. E, vytvorenie fondu účelovo viazaného na manažment hraníc v rámci MFF je vhodnou cestou. Tento nástroj zabezpečí, že migračné toky cez členské štáty budú výzvami, s ktorými členské štáty budú schopné sa konfrontovať tak, aby to bolo na osoch celej únie. Je to nástroj solidarity. Podporujeme ho. Veríme však, že finančná podpora únie musia byť reálna a podstatná, aby to bolo v súlade s vlastnými prostriedkami členských štátoch. A tu hovorím o 14. a 15. pozmejúcich návrhoch. Potrebujeme väčšiu ochranu externej hranice, to je pravda, ale zároveň Úspech k základným ľudským právam má byť integrálnym komponentom manažmentu hraníc. Treba prijať adekvátne opatrenia, aby sa zabezpečilo, že tieto súčasti by mali sa venovať ľudským právam a ďalším e, témam. Navyše, Európsky parlament informoval o aktivitách týkajúcich sa tretích krajín a správa o každoročnej výkonnosti by mala poskytnúť relevantné informácie v tomto zmysle. To je, to je 117. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pánu spravodajcovi. E, teším sa na plodnú spoluprácu k tejto dôležitej téme. Ďakujeme a napokon má slovo pán López. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel zmieniť o stanovisku, ktorá sa týka Fondu pre azyl a migráciu. Najprv pokiaľ ide o ten návrh, ktorý predložil spravodajca za našu skupinu, nesúhlasíme s týmto stanoviskom, pretože to prekračuje logiku medzinárodných dohôd, takisto aj humanitárneho prístupu, ktorý je princípom v tejto oblasti konania Európskej únie, takisto aj práva na azyl. A preto a priori my neakceptujeme, nesúhlasíme s žiadnym z týchto pozmeňujúcich návrhom e, spravodajcu nemôžeme podporiť ani jednu. Prečo? Preto, že zo zásady to, čo e, tento návrh hovorí, je priame prepojenie s rozvojom so spoluprácou s ďalšími krajinami v oblasti migrácia, takisto návrh e, podpora pomoci, rozvoja a tak ďalej. Avšak pomoc pre rozvoj nikdy nemohlo byť e, nemohla byť nikdy spodmienená nejakými ďalšími e, podmienkami. Ďalej, takisto nesúhlasíme s tým, aby sa znižovala percentuálny podiel pre Fond pre rozvoj a migráciu, pretože samotné percenta, ktoré sú tu na to venované, tak nie sú dostatočné. Podľa mňa toto je niečo úplne iné. Naviac e, explicitné vylúčenie mimovládnych organizácií, ktoré za posledné roky urobili úžasnú prácu v stredozemnej oblasti a obzvlášť tento rok toto sú mimovládne organizácie, ktoré naozaj e, boli vo finále o udelenie Sacharovovej ceny. Myslím si, že to je nelogické nelogické z očí voči tomu tým zásadám, ktorý Európsky ktoré Európsky parlament bránil v posledných rokoch a ďalej, pokiaľ tie, ide o tie diskusie, ktoré sme mali za posledné mesiace na tomto výbore a hlavne túto jar, pokiaľ ide o úlohu európskych inštitúcií. Toto všetko je veľmi kontroverzné. Čo sme my predložili ako skupina, aké návrhy, aké pozmeňujúce návrhy. Poprvé koncept integrácie, toto je jedna z najväčších víziev, pokiaľ ide o migračné toky a pokiaľ ide o právo na azyl. Ďalej sme zmonili agendu 2030, takisto trvalo držateľný rozvoj, e, e, zabezpečiť nediskrimináciu a takisto aj rodovú rovnosť a potom aj škrupulózny dohľad nad e, všetkými krokmi a tiež boj proti násiliu. Toto sú všetko naše medzinárodné záväzky, pokiaľ ide o oblasť azylu a pokiaľ ide o ženevský dohovor. Takisto sme sa chceli venovať príčinám tohto migračného javu s tým, že sa navýši pomoc pre rozvoj v pôvo- krajinách pôvodu. To by mal byť politický cieľ, obzvlášť v Afrike, ktorý bude najväčšou výzvou počas následujúceho obdobia v rámci tohto storočia a nakoniec spravodlivé a solidárne a, a prerozdelenie medzi členské štáty tohto problému, tohto bremena, pretože toto všetko zaťažuje a predstavuje bremeno. Je potrebné čeliť tomuto problému spoločne, na základe solidarity a spolu zdieľania tohto problému a takisto aj zapracovanie mimovládnych organizácií do tohto nástroja, ktoré zachránili tisícky životov v tomto poslednom čase. Toto je naša vízia, toto sú naše názory. Neviem, či korešpondujú s záverečnou dohodou, avšak toto je len jedno z toho, čo sme chceli predložiť a na záver sme chceli povedať, že chceme tu mať dôstojný návrh, dôstoj, odrážajúci všetky problémy a takisto aj podporujúci všetky hodnoty, ktoré bránime, aby to bolo stany stanovisko Fondu pre azyl a migráciu, ktoré by bolo na úrovni, ktorý by vyslal jasný signál v prenasledujúce roky. Ďakujem. Okay. Ďakujeme. Pán López. Už nevidím nikoho, kto by žiadal o slovo. Eduard, vy ste ešte stále tu? Chcete ešte niečo povedať na záver? Nie? Kolegovia, hlasovanie bude 6. decembra v AFETE a bez ďalšieho otáľania zatváram, končím naše stretnutie o tretej začneme výmenou názorov s Davidom Zalkalianým, ministrom zahraničných vecí Gruzinska.